So, schönen guten Morgen. Dobré ráno. Dobré ráno všetkým. Vítam, zi, vítam vás všetkých srdečne na vypočutie k téme spoluúčasti zamestnancov e, v ére digitalizácie tú, tú tému digitalizácie, robotizácie i pod inými názvami. E, sme to začali už riešiť, e, túto tematickú skupinu. Včera sme diskutovali o právnych aspektoch robotizácie, digitalizácie. V tejto súvislosti táto diskusia čoraz viac smeruje k ekonomickej stránke, ale digitalizácia má veľa aspektov, nielen ekonomických. A dnes by sme sa radi zaoberali s tou spoluúčasťou e, a podielom zamestnancov v oblasti e, digitalizácie, aby sme sa lepšie zacielili. Máme tu troch odborníkov, referentov k tejto téme. Vítam pani Dimetriadis z Eurofoundu v Grécku. Vítajte profesor Jens Lovič z Univerzity Vatrína v Nemecku a Esther Lynch z EIDUC tu v Bruseli je však z Írska. Býva ale v e, Bruseli. E, pomôžu nám e, zamerať sa na to, o čo dnes má ísť. Určite e, sem e, budú zapojené ďalšie aspekty i v rozprave, ale treba sa zamerať na to, aby na tomto vypočutí sme zostali pri téme a držali sa toho, čo je našou témou, tie aspekty spolúčasti podielania sa e, zamestnancov. Bez ďalšieho zdržovania by som poprosil teraz odborníkov, aby sa skúsili so svojimi prezentáciami vtesnať do 10 minút, čo je určite ťažké. Budeme však trpezliví. Nechceme o, tú tému veľmi zoškrtať, ale to je tak orientačne, prosím vás, a, ten časový rámec prezentácie e, odborníkov sú v dispozícii na web stránke parlamentu a v, pri vstupe sú jednotlivé publikácie i k dispozícii ak ste sa dohodli o poradí, tak pôjdeme, pôjdeme podľa predstavovania. Poprosím teda najprv uh, pani Dimitriades. Ďakujem a ďakujem za pozvanie na toto vypočutie. E, odprezentujem niektoré údaje z prieskumu európskych spoločností z roku 2013 kedy sme asi 36 tisíc e, manažérov a 6 tisíc zamestnancov v európskych inštitúciách. Dnes teda to budú údaje z prieskumu e, obchodných spoločností, ale i ďalšie iné prieskumy k témam odmeňovania a tak ďalej. Tie publikácie sú tu k dispozícii. Aby sme sa najprv e, ujasnili na definícii, o čom vlastne hovoríme. Máme tu finančné odmeňovanie na všetkých e, priesvitkách. Hovoríme tu o, základnej mzde, e, potom variabilnej zložke a rôznych benefitoch pre zamestnancov. Tá variabilná zložka to používame práve často my ako e, zložku, ktorá je naviazaná na výkon. A potom je treba finančná participácia na spoločnosti, Máme tu v kvalitatívnych máme tu všetky e, platové zložky, všetky príspevky, ktoré dostáva zamestnanec nad rámec platu základného. E, dnes sa zameriame na tú strednú kategóriu osobitne na finančnú spoluúčasť e, na zisku a na podiely na spoločnosti potom. Ak sa pozrieme na údaje z toho prieskumu, ako na, čo nám ukazujú čísla, máme tu tri e, časti, zelenú, červenú a modrú. Tá zelená hovorí o tom, akákoľvek forma variabilnej e, zložky, červená časť sú e, podiel na akciách a modrá je podiel na zisku. To nám hovorí, že 6 z 10 e, spoločností, 60 dáva určitú formu variabilnej zložky aspoň niektorým zamestnancom. Podiel na zisku to využíva 30 e, v spoločnosti a hm, vlastníctvo firiem ponúka iba 5 Aby sme si predstavili, aký e, rozmer máme na mysli, Chceme sa pozrieť na podiel e, v rámci malých, stredných a veľkých spoločností. Je. Vidíme, že e, hlavne u veľkých spoločností je tá variabilná zložka e, populárna. 5 využíva túto možnosť. Ale každá veľkosť podiel na zisku je tu samozrejme vyšší, to je a vo veľkých spoločnostiach je viac e, individuálneho vyplácania a podiel na zisku. Tiež môžeme porovnávať sektory. V tomto grafe vidíme, že dopravný sektor má najmenšie e, pomer, pomer e, akejkoľvek variabilnej participácie, tak na druhej strane vo finančných službách, už to je sektor, kde je najvyššia miera eh, používania všetkých troch fóriem. Rozdiely medzi sektormi sú menšie, než rozdiely medzi krajinami. Videli sme to i v tých predošlých číslach, že krajina, krajiny sa správajú rôzne. Určité krajiny majú vyšší počet takýchto spoločností, eh, iné zase menej. Čísla, ktoré som použila, ukazujú e, podiel, percento e, spoločnosti, ktoré používajú tú variabilnú zložku. Vieme však, že táto zložka sa nemusí vzťahovať na všetkých zamestnancov danej firmy. My teda používame údaje i z ďalšieho prieskumu z roku 2015, kde ide o prieskum e, pracovných podmienok v Európe kde sme mali interviu so 43 tisíc e, zamestnancami v Európe. A celkovo tu vidíme v poslednom stĺpci jeden zo štyroch zamestnancov v EÚ e, informoval, že jeho príjmy majú určitú variabilnú zložku. Čo nám to hovorí? Že podiel zamestnancov, ktorí dostávajú nejaký podiel variabilnej zložky, je nižší než podiel podnikov, ktoré ktoré hovoria o, o používaní variabilnej zložky. To znamená, že len minimum zamestnancov to dostáva. Najpopulárnejšia forma je 60%, teda je e, podiel podľa výkony a potom 50, 15% zamestnancov dostáva podiel na zisku. E, dôraz je na mužov, e, ľudí, ktorí sú na vyšších úrovniach riadenia a ktorí majú plnú mzdu. Ďalej vidíme kombinácie pre rôzne formy variabilných zložiek platu. Vytvorili sme 5 skupín a tabulka nám ukazuje, ako to vyzerá to prerozdelenie cez tie sektory. Zelená časť to je finančná spolúčasť a to je, to je viac podielu a, a zdieľaného e, vlastníctva Je tu toho viac než v ostatných skupinách, preto som tu zdôraznil túto skupinu. Tiež by sme sa pozreli na charakteristiku týchto skupín. Osobitne e, v našich diskusiách Takisto sme si všimli, že je tu zo pár krajín, ktoré využívajú tieto schémy častejšie než iní, napríklad vo Fínsku, vo Francúzsku, a v Švédsku majú najväčšiu mieru zariadení v tejto skupine. Opätovne sú to finančné služby a priemysel, ktorý má vysoký počet v tejto oblasti. Tiež sme si všimli, že polovica firiem v tejto oblasti e, takisto e, pracujú so školeniami a je tu vyššia pravdepodobnosť, že, e, že e, dávajú akumulovanú rekuperáciu e, nadčasov, e, používajú e, čiastkové úvesky a tu sa tiež používajú viac tie autonómne nezávislé týmy. Ďalšia vec to sú organizácie v tejto skupine, ktoré majú sklon hovoriť o dobrej alebo veľmi dobrej finančnej situácii. Teda tieto programy sú ponúkané zo strany firiem, ktoré sú v dobrej finančnej situácii. Ďalej e, možno hovoriť o rovnakom stupni e, pre rôzne časti. Takisto sme robili kvalitatívne štúdie, aby sme videli, čo sa deje na E, na národnej úrovni. Na to sme využili národné prieskumy, aby sme doplnili ten celkový obraz, aby sme videli, aká je tu národná legislatíva, aká je tu evolúcia. Vidíme tu, e, že množstvo krajín hovorí o presnom percente zamestnancov, ktorí sa podielajú na zisku svojich spoločností. Francúzsko 43%, Holandsko 13, Írsko 17 a tak ďalej a tak ďalej. V Nemecku nedávny výskum hovorí o tom z roku 2009, teda, že 9 e, nemeckých spoločností e, rozdeľuje zisk a 50 zamestnancov e, má na tom podiel. Ďalej sa hovorí o tom, že viac sa využívajú tieto formy u mužov, je tu teda rodová, sú to rozdiely, takisto zamestnanci na plný úvezok, manažéri, súkromný sektor. To všetko sú tie dominantné sektory. Národné predpisy dokonca aj v krajinách, kde odmeňovanie e, nie je upravované zákonom, finančný podiel na spoločnostiach sa reguluje zákon v Írsku z roku 82, v Fínsku, v Nemecku je taký zákon a tak ďalej. Sú tu krajiny, ktoré dokonca stimulujú tieto formy odmeňovania. Vidíme tu zo pár krajín, ktoré tak činia. Majú tú príslušnú legislatívu, ktorá e, poskytuje úľavy daňové či sociálne, ak sa využijú tieto finančné nástroje. Či už sú to e, rôzne dlhopisy alebo akcie. Takisto sociálny dialog a tento aspekt a využitie sociálnych partnerov. Pýtame sa otázku, je to súčasť e, kolektívnych dojednaní a vyjednávaní. Odpovede od rôznych členských krajín je, že toto závisí do veľkej miery, to kolektívne vyjednávanie, e, od typu programov, e, ktoré sa využívajú a legislatívy. Pýtali sme sa na názor zamestnancov a odborov a hovorím tu hlavne o Nemecku, kde e, sú veľmi spokojní s takýmto typom odmeňovania a vrácanie, vrátanie e, finanč, e, finančnej participácie, lebo sú tu oslobodenia od dane, dokonca sú tu stimuly, e, pretože to podporuje podnikateľské myslenie. všetky tieto eh, veci by mali byť nie náhradou, domnievajú sa zákonodarcovia eh, základnej mzdy, ale mali by ju len doplňovať. Mala by tu byť vždy záruka eh, i základnej mzdy a nemala by tu byť rodová nevyváženosť. Môj posledný priesvitok tiež hovorí o trendoch a vyhliadkách. Všimli sme si, že v období recesie sa zredukovali tieto programy v mnohých krajinách Pýtali sme sa rôznych expertov, aký je trend a vidíme, že je tu pozitívna perspektíva. Pomaly tieto, tieto programy doháňajú situáciu. A keď ide o digitalizáciu, všímame si, že tá do bude mať vplyv na pracovný svet a to bude súčasť novej vlny e, prieskumov, ktoré budeme robiť v roku 18 až 19. Takže tu vieme, že potrebujú iný typ zmyšľania a spolupráce v rámci spoločnosti, tradičné formy a, a, e, riadenia a spolupráce nefungujú. E, sú tu nové, moderné formy riadenia, autonómna forma, ktorú som spomínala. Preto si myslíme, že bude tu viac využívania týchto programov v budúcnosti, ale určite budeme potrebovať E, i viac výskumu v tejto oblasti. Všetky tieto zistenia sú online. Tu sú najnovšie správy, ktoré nájdete e, e, online. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujeme pekne. Nech sa páči, pán profesor Lovič. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Budem hovoriť v angličtine, keďže i moje e, prezentácie sú v angličtine. Budem teda pokračovať v angličtine. Ďakujem v prvom rade za pozvanie. E, názov mojej prezentácie je automatizácia a koncentrácia kapitálu s e, podnázvom Slon v miestnosti. Ide o komunikačné technológie, roboty, Takisto otázka vlastníctva, to znamená, kto bude budúcim vlastníkom robotov a strojov, ktoré budú vytvárať veľkú časť e, e hodnot v našich priemyselných e, spoločnostiach. E, Skratko možno povedať, že nie je to závod preteky proti týmto strojom, ale skôr v ich prospech. A tu práve E, prichádza téma finančnej spoluúčasti zamestnancov v rôznych e, e, formách to vedie spoluvlastníctvu a to znamená spoluvlastníctvo i tých strojov, ktoré sa využijú v výrobnom procese. Ak však ak chceme pozadie teda pre moje analýzy, pozrime sa najprv na dynamiku e, podiel tej pridanej hodnoty a platov. Vidíte tú priesvietku, bez toho, že by som išiel do podrobností. Je tu trend už po 30 ročia a to pokles e, podiel práce. E, diskusie sa točia okolo toho, aké sú tie hlavné faktory, ktoré prispievajú k tomu, k zmene tejto, tohto podielu práce, po dlhý čas hlavné argumenty boli to, že tu ide o globalizáciu, e, presúvanie firiem do zahraničia a e, medzinárodný charakter. Teraz je tu množstvo štúdií, ktoré naznačujú, že vlastne asi 80 e, súvisí s prehlbovaním kapitálu a nárast kapitálu a práca, automatizácia e, nahradzaná technickými zmenami. A to ma privádza k tej, k tomu tej metafore toho slona e, v obchode alebo v miestnosti. E, zapojenie robotov, distribučný efekt automatizácie informačných technológií. Tu ide o dopady na pracovné trhy, teda inými slovami, kto bude strácať pracovné miesta, či sa vytvárajú nové pracovné miesta, ale dopady na e, distribúciu príjmov, to všetko sa výrazne e, zanedbáva, ale technológie sa zmenili a zmenili samotnú e, povahu technologických zmien a vidíme, že nedávne zmeny smerujú k nahradeniu e, ľudskej práce nebol takýto e, e, zámer, šlo o znižovanie nákladov, ale jednoducho dôsledkom je, že nahrádzajú pracovníkov. E, štúdie z Oxfordu ukazujú, že až, že až 47 pracovných miest v rôznych profesiách majú sklon byť nahradené, tendenciu, že budú nahradené robotmi v budúcich 20 rokoch. Ten distributívny efekt je vlastne nepriaznivý pre priemerné e, bežné typy pracovníkov. Z Júry e, vzýšla k tomu správa, ktorá hovorí o obavách o e, budúcich formách systému sociálneho zabezpečenia, tiež potenciál pre nerovnosti a distribúcia vplyvu a bohatstva pretože tieto stroje nebudú platiť e, e, sociálne e, dávky, ani ich nebudú prispievať, ani konzumovať. Môj argument dnes však znie, že spoluvlastníctvo majetku je tá prerozdeľujúca časť a príjem z výroby to sa týka pracovníkov a tiež tí, ktorí vlastnia kapitál a spolu s tým trendom, že tu je automatizácia, ktorá pôjde proti e, nízko zaškoleným pracovníkom k vyššie zaškoleným, to znamená, že tu bude nárast nerovnosti v príjmoch. A e, aj tu je obrazok. Bez toho, aby som prebral podrobnosti, na tomto obrázku sa ukazuje e, oddelenie zvýšenie produktivity a platov e, v čase a máme tu interval od 1975 do 2010 a e, tá červená horná čiara je nárast produktivity za tento časový interval a tie ďalšie sú nárast e, hodinových výplat a podrobnosti nie sú dôležité, ale dôležité je, že vidíme, že sa tu odčleníme nárast produktivity od nárastu platov. Argumentuje sa, že automatizácia nielen e, ničí pracovné miesta, ale aj vytvára pracovné miesta. Otázka je, aký je vzťah medzi tvorbou a e, rušením pracovných miest. Ja by som argumentoval, myslím, že to je tiež e, preukázané v dôkazoch, že dokonca aj keď tempo tvorby pracovných miest sa bude nasledovať jeho zrušenie, tak e, je tu nepomera to v kvalite týchto pracovných miest a v príjme, ktorý sa tvorí z týchto pracovných miest. A e, to nám ilustruje e, ten príklad reshoring, o ktorom sa diskutovalo pred pár rokmi. Bola to správa od ekonomov a to sa oslovovalo, že sa tým vracajú späť pracovné miesta a keď pomerne značný počet veľkých podnikov v USA presťahovala svoju výrobu z nízkomzdových štátov ako Čína, Pakistan do USA. A otázka bola, že e, či e, prinášajú naspäť e, pracovné miesta a úprimne povediac neprinášali, pretože cieľ tohoto procesu bolo kratenie nákladov a prostredok bola automatizácia a Stalo sa preto ľahšie hm, premiesniť hm, tie pracovné miesta do USA v porovnaní s dopravnými nákladmi. Ináč povedané, roboty v USA a priemerný náklad na pracovnú hodinu robota začali konkurovať priemernej pracovnej hodine v Číne. Takže bolo by potom lacnejšie vyrábať to automaticky USA a e, usporiť prepravné náklady, ako platiť čínskemu robotníkovi. A tu uh, chcem argumentovať, e, že tam nejde o to vrácanie pracovných miest, ale o krátenie nákladov, čo je opravnený cieľ a tiež je to tá výmena medzi dobrými pracovnými miestami a zlými pracovnými miestami. Ak e, by som e, mal vysloviť predpoveď, tak si myslím, že zajtra produktivita narastie prúdko, keď vidíme, ako sa vyvíja produktivita pracovnej hodiny jednotlivcov, ale e, tento narast produktivity bude stále viac a viac oddelený od narastu platov za hodinu, takže bude z toho profitovať majiteľ e, továrne a e, preto by mohli e, zamestnanci ako spolu majiteľia robotov a strojov mať z toho prospech. Ak by vlastníctvo strojov a robotov bolo rozsiahle, tak by pracovníci mohli krátiť ich pracovný čas a zvýšiť ich produktivitu a predlžiť svoj voľný čas. A to e, ma e, vedie k e, tomu postulátu, ako som ho naformuloval a v tom článku Race for the Machine, že jeden z prostriedkov, ako uľahčiť spoluvlastníctvo kapitálu v týchto pracovných prostriedkoch by mohlo byť rozšírenie účasti. A aby som vám uvedol dva najlepšie príklady, ktoré sú z dvoch rôznych koncov životného cyklu podniku. Jedno je z mm, začiatku naštartovania podniku a druhá z mm, konca. Napríklad e, ISOP, e, mm, to sú fabriky e, s vlastníctvom akcií. Najviac sa to uvádza v Spojených štátoch, kde to začalo v 50. rokoch a tam ukazuje, že nákup zamestnancami môže byť riešením, keď e, sa manažéri a e, keď vlastníci utiahnu do dôchodku. A 2014 v USA je asi 10 tisíc týchto fabrik ESOP, e, kde je viac ako 14,5 miliónov zamestnancov spoluvlastníkmi. A je pozorhodné, že viac ako 4500 z nich sú vo väčšom vlastníctve a 3000 z nich sú v 100% vlastníctve ESOP. Druhý príklad. Mimochodom, produktivita týchto ESOP je vyššia ako pri konečných spoločnostiach, platia vyššie dane a majú stabilnejšie eh, zamestnanie a pracovné miesto. A to je v súlade s tým, čo kolegyňa Davrula povedala vo svojej prezentácii. Druhý veľmi dôležitý príklad, eh, ktorý sa teraz tiež diskutuje vo výbore, sú Sociedades Laborales v Španielsku. To je forma spolupráce akciové spoločnosti alebo SRO, ktorá splňa tieto podmienky, pretože je vo väčšinom vlastníctve zamestnancomi. Pozoruhodné na týchto Sociedades Laborales je, Okrem toho, že už existujú viac ako 30 rokov a tvoria pracovné miesta, ale sú tiež e, zaujímavý nástroj ako aktivovať od nezamestnaných. A od roku 1975 e, e, sa vyplácanie paušálnych podpor nezamestnanosti môže použiť na financovanie a naštartovanie týchto Sociedades Laborales a mnohí z tých zakladajúcich eh, podelníkov týchto firiem eh, bolo na začiatku nedomestnaných vďaka tomu. A toto je opäť zaujímavé číslo. No, napokon chcem uviesť, že nájdete veľa z eh, dôkazov v štúdii, ktorú sme vypracovali pre Európsku komisiu v pilotnom projekte na konci roku 2014 e, a a ja som tam vedol odkaz, mal by to byť na poslednom, poslednej strane mojej prezentácie tak myslím, že to je e, výzva, aby sme otvorili e, širokú časť zamestnancov pri automatizácii a digitalizácii. Herzlichen Dank, Herr Professor. Nun... Srdečná vďaka, pán profesor, profesor teraz ST Links z ITUC. Nech sa páči. European... Ďakujem. Links z Európskej konfederácie odborových zväzov. Ako viete, my sme hlas, ktorý zastupuje pracovníkov, zamestnancov a, a odbory. Myslím si, že toto je e, veľmi aktuálna zmysluplná diskusia. Zoznam technológií, o ktorých čítame online alebo v novinách, ktoré budú mať dopad e, na pracovné miesta každý deň. Na niektorých pracovníkov e, ten dopad bude pozitívny a uľahčí to pracovný život pracovníkom a má to potenciál a tiež to zvyší produktivitu. Ale e, je tu aj e, riziko, že bude negatívny dopad, e, bude to mať dopad na dôslednosť ľudských bytosti, tým, že to bude vytvárať viac merania a sledovania a distancovanie pracovníkov od svojho modelu zamestnania a tiež ničenie pracovných miest veľmi staré diskriminácie majú potenciál, že opäť e, do toho e, prídu. Keď ja sa pozriem na e, môj príklad v LinkedIn, tam mi píšu, že Ester, viete, že veľké firmy ako Rainer hľadajú v právnikov ako vy. A tam ma zarazil, že Uh, neviem veľa o radári, ale som si dozistá, že uh, nehľadajú právnikov ako ja, ktorí obhajujú mm, odbory a ktorí každý deň bojujú za to, ako viac e, mm, dať e, mm, peňazí do e, vrecák zamestnancov. Takže ma to zarazilo a ja som si to prečítala s istou ľavou, no potom ma napadlo, že čo by ste potrebovali, aby ste naprogramovali do toho, nech ma z toho vynechajú. Čo by ste potrebovali zaprogramovať do e, toho systému je, že Nikto, kto je v eh, odborár a nikto, kto riešil takéto prípady, kto takto argumentoval. A tak budete musieť nasledovať, aby ste to tam naprogramovali a to si neuvedomujeme, že všetky existujúce problémy, ktoré majú pracovníci, či už prístup k eh, programu finančnej účasti alebo boju proti eh, diskriminácii rodovej alebo stereotypov, to všetko nám dáva nový nástroj, aby sme zabezpečili, že tieto diskriminácie vydržia. A pracovníci, ktorí sú najviac ohrození, sú tí, ktorí sú zdiskriminovaní, ktoré, proti ktorým sa diskriminuje na pracovisku, ale analýza ITUC je, že nie je nevyhnutné, že e, negatív e, na bez budúcnosť nastane technologický pokrok nemusí mať e, negatívny efekt a nemusí byť e, žiadny pracovník vynechaný. No, e, musím zabezpečiť, aby vy, poslanci, ste predložili silné odporúčania, aby sme proti tomu konali a rád, aby som vy zvraznila štyri oblasti v mojej prezentácii. Prvá je, že bez ohľadu na to, kde v Európe a bez ohľadu na názor odborov na rôzne mm, režimy mm, vzdelania e, zisku sú také, že nesmú nahradiť vaše mzdy, že vaše mzdy musia byť e, mm, zabezpečené, ale tiež, že to musí byť pre všetkých pracovníkov. A veľká otázka je, že ako e, právne zabezpečíme, že všetci títo zamestnanci, bez ohľadu na to, kde sú, v platformách, ktoré prispievajú k zisku spoločnosti, môžu mať prístup e, k tým e, režimom finančnej účasti. A to e, je ťažké, pretože stále viac máme právne ustanovenia, ktoré popisujú a upravujú, že zamestnanec je menej ako zamestnávateľ a to treba podchytiť v kontexte finančnej účasti. Takže to je prvá vec, že aké odporúčania môžeme predložiť, aby sme zabezpečili, že všetci pracovníci, ktorí majú um, prospekt z prístupu k finančnej účasti, bez ohľadu na to, ako uh, sú popísaní, upravení, hlavne tí, ktorí pracujú na online platformách. Druhá vec, uh, ktorú chcem uh, položiť, je táto otázka o naraste produktivity, ktorá vyplýva z využívania eh, robotov, digitalizácie, a programovania a umelej inteligencie. Nehovorím a priori, že nesúhlasím, ale s istou obavou čítam túto myšlienku, že tam ide o roboty proti pracovníkom, pretože keď eh, je ten robot eh, pracovník alebo kladivo, tak je to ekvivalent. Takže keď hovorím o tom, že pracovníci majú mať podiel eh, v vlastníctve robotov, myslím si, že je dôležité si uvedomiť, eh, že to není eh, pracovníci proti robotom, čo týka vzdelania produktivity, ale treba si uvedomiť, že robot pracuje len kvôli zručnosti a schopnosti pracovníkov Takže Európa potrebuje naraz miest, e, pracovníci potrebujú naraz miest e, a mm, platy pracovníkov e, nesledujú naraz produktivity a oni sa hnevajú, pretože sa ten naraz produktivity prisudzuje robotom. Je to smiešný argument a pracovníci si zaslúžia svoj spravodlý podiel na produktivite a to sa nedie. Európska spoločnosť potrebuje, aby sa Európa dostala e, tu naspäť na správnu cestu. Chcem vám povedať niektoré pozitívne e, myšlienky a moje skúsenosti z e, tých e, programov e, hovoria, že to môže byť veľmi prospešné pre zamestnancov a všetky tie e, hrazby ničenia pracovných miest a E, nové druhy e, režimov e, úspory príjmov. Hlavne dávajú prístup na dovolenky pre vzdelávanie a na možnosti financovania si vzdelávania. A ja hlavne na to myslím ako žena v 50. rokoch, keby som prišla prácu, tak čo by som hľadala, kde by som chcela spracovať a um, bolo by to užitočné, keby ste v 50. Eh, rokoch eh, života mali prístup eh, k režimu úspor, ktorý by vám mohol ich využiť, aby ste sa vzdelali a využili na ďalší profesionálny život. A treba zabezpečiť, aby ľudia mali príležitosť e, k takému vzdelávaniu, aké potrebujú. No, e, sklamanie tých e, pracovníkov je v tom, že všetci vedia, že to potrebujú, no aby získali k tomu prístup aj ako mladí a hlavne ako starší je problém Nakoniec chcem povedať na odpoveď tých troch e, obavie, že sa bude um, diskutovať o smernici o platovej neschopnosti, že keď uh, zamestnanci prídu o pracovné miesto, prídu o uh, svoj plat, ale aj o uh, podiel na vlastníctve a budete o tom diskutovať pri reforme zákonov o uh, platovej neschopnosti, aby sme zabezpečili, že um, budú ošetrení pracovníci, ktorí sú súčasťou eh, vlastníctva eh, podnikov, aby neprišli o svoj podiel. Mr. Lynch, ďakujem pekne za prezentáciu a teraz eh, bez ďalších postupov môžeme otvoriť diskusie. Ako zvyčajne začnú koordinátori a spravodajcovia k tejto téme. Prvý má slovo David Kaza za EPP. David, nech sa páči. Amen. Ďakujem, pán predseda. Najprv chcem začať tým, že zablahoželám Jutia ehm, um, mojej kolegyne skôr, nezačnem. začnem potom sa chcem poďakovať e, našim e, e, rečníkom za túto debatu. Som sklamaný z nízkej účasti poslancov. Je to neospravedlniteľné, mali by sme tu byť na takú dôležitú tému. Moja otázka je, tu chcem povedať všetkým rečníkom, že či tu vidíte nejaké možnosti v legislatíve, ktorá sa týka finančnej účasti a či tam vidíte nejaké prekážky a ako myslíte, že my, parlament, môžeme pomôcť a čo máme urobiť, aby sme zabránili a zrušili e, tieto bariéry, ktoré máme v legislatíve. Dankeschön. Ďakujem. Aj ja blahoželám znamenie pána je um, kritérium kvality a Juta uh, má slovo. Ďakujem za blaželenie k ehm, narodinám. Digitalizácia je otázka, ktorá um, nás bude v budúcnosti ešte dlho zamestnávať a musíme niektoré rámcové podmienky prispôsobiť a um, to e, tiež oznelo v tých e, prednáškach e, je tvrdenie, že um, pri digitalizácii e, aj na pracovnom trhu e, nastáva vývoj, že stále tam menej e, zamestnancov v závislej činnosti, ale stále viac SZČO, ktorí nemajú mm, zamestnanc nie len v jednom podniku, ale majú pracovný vzťah s viacerými podnikmi ako um, túto otázku vidíte v tej súvislosti a keď je um, prognoza taká, že pri digitalizácii je stále ťažšie pre zamestnancov si dovoliť uh, uh účasť uh, zamestnanca na um, kapitále spoločnosti. A keď má byť konkrétny, Nedávno sme boli s výborom v Kaiserslauterne v eh, výskumnom ústave a my sme sa pozreli na takú Black Factory a zamestnanci už eh, nemajú k dispozícii eh, vlastný výrobný prostriedok, ale už roboti tam robia tú prácu. Ako môžeme potom účasť zamestnancov merať, kvantifikovať a priradiť a otázka, ktorá je trošku mimo tej témy, je, že ako e, spoločnosť má profitovať z e, takéhoto narastu produktivity, keď je tam stále menej e, ľudí zamestnaných. Takže na jednej strane je to finančná účasť, ale aj účasť zamestnanosti týchto zamestnancov. O tom musíme myslieť pri rámcových podmienkách. Uh, um, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si uvedomujem, že veľká časť prezentácie mi unikla. Ospravedlňujem sa za to, ale musela som byť niekde inde, hlasovalo sa a situácia nebola ľahká. Súhlasím s názorom Davida Kasisa, že je hambou, že tu nie je dnes viac ľudí, ale niekedy je to ťažké ja vždy žiadam, aby e, tie menšie skupiny neboli tak preťažené. Naozaj si myslím, že to nesvedčí o nedostatku záujmu. Jednoducho to svedčí o problémoch, ktoré ľudia majú s tým, že aby tu mohli byť. Prišla som na záver prezentácie, e, kde sa spomenula otázka presunu pracovných miest. A to je téma, ktorou sa zaoberám už pomerne dlhú dobu. A u nás som zaznamenala viacero príkladov situácií, kedy to nie je otázka toho, že roboty priniesli pracovné miesta späť, že roboty vykonávajú tú prácu. V pri, mnohých prípadoch to súvisí s kvalitou a so snahou skrátiť dodávateľský reťazec. Takže Napríklad dodávateľia Jaguar Land Rover u, u nás sa snažia v podstate e, e, vyrábať e, stroje, ktoré sa predtým vyrábali v Číne a teraz presunuli výrobu domov. Ale nie sú to stroje, robia to ľudia, robia to pracovníci. A to znamená návrat pracovných miest podľa mňa nemá nič dočinenia, aspoň v Spojenom kráľovstve, s robotizáciou alebo automatizáciou. Predovšetkým ide o zručnosti a o kvalitu a o v podstate okamžitú dostupnosť e, a skrátenie dodávateľského reťazca. Takže mám trošku rozdelené názory na vaše argumenty a Práve preto, že u nás je práve Jaguar Land Rover firma, tak sa zameriavam, keď e, riešim tieto veci, práve sa zameriavam na to, kto vyzerá v tejto firme. V tejto firme automatizácia priniesla so sebou obrovské nárasty, nové pracovné príležitosti, pretože sa zvýšila produktivita. V Spojenom kráľovstve máme naozaj veľký problém s produktivitou, ale teraz e, pracovníci automobilovom priemysle sú medzi tými najlepšími, čo sa týka miery produktivity e, v porovnaní s ostatnými sektormi v krajine. Súhlasím s e, tou pani, ktorá tu povedala, že produktivitu netvoria roboti, ale produktivitu tvoria pracovníci, alebo teda podnik, firma. Je to spoločná vec. Investície znamenajú veľký rozdiel, ale úplne súhlasím s tým, že roboty nie sú spolupracovníkmi, roboty sú stroje, sú nástroje, ktoré pracovníci používajú. A som veľmi rada, že ste to spomenuli. Či k tomu sa dá ešte niečo dodať k otázke produktivity a k otázke e, návratu pracovných miest e, ak má k tomu ešte niekto čo dodať, rada by som si to vypočula. Dobre, ďakujem. Marie Rankina, potom Renate Weber. Ďakujem pekne. Pán predseda, dovolte poďakovať sa trom hosťom za ich dnešné prezentácie, ktoré boli veľmi zaujímavé a myslím si, že aj načasovanie tohto vypočutia je veľmi relevantné, keď včera sme hovorili o občianskoprávnych aspektov robotizácie, umelej inteligencie. A myslím si, že toto je presne to, čo by sme mali robiť. Robiť takéto diskusie, takéto brainstorming, pretože práve e, sa jedná o politiku, nie dlhodobo možno, ale aspoň teda skrátko a strednodobo. A súhlasím s tým, že z dlhodob, musíme spomenúť dlhodobý aspekt, lebo ako pán profesor Lovič povedal, teraz ako sa hovorí, tu máme slona v miestnosti a obávam sa, že ten slon sa stane Godzillou, pretože na to, je to veľká neznáma, nevieme si predstaviť, aké dôsledky o 50 rokov to bude všetko mať. Áno. Takisto som čítala to, že právnici budú nahradení. A prekvapuje ma, prečo nebudú nahradení pre politici robotmi. Kto vie? Ale teda našou úlohou je pripraviť legislatívu v krátko a strednodobom horizonte a preto je asi rozumné ostať pri určitých otázkach, ktoré sa týkajú tohto časového vymedzenia. Moja otázka. Ja podporujem e, finančnú účasť pracovníkov na vlastníctve podnikov. Myslím si, že to je správna odpoveď e, na aktuálne časy, avšak tu je nové prostredie, ktoré prináša so sebou automatizácia a mám určité otázky, ktoré sa týkajú napríklad tej myšlienky, že dobre, nemali by sme teda už hovoriť o klasickom type finančnej participácie, ale o vlastníctve robotov, čiže e, v čom budú mať zamestnanci svoj podiel. Áno, určite to tak nebude všade vo svete, ale v, asi v tých najrozvinutejších spoločnostiach, aspoň zatiaľ, a, tá situácia bude vyzerať takto. Ale ja si neviem predstaviť, čo ja viem v nejakom štáte, že by veľa pracovníkov požívalo výhody podielov v podstate len toho, že budú podielníci robotov, roboty budú zarábať. Čo budú títo ľudia robiť? Ľudia budú hrať čak a prechádzať sa v parkoch, pretože práca o sebe má aj sociálnu hodnotu. Ľudia majú potrebu ísť do práce kvôli spoločenskému vyžitiu a to je aj tento spoločenský aspekt, ktorý musíme zvážiť. Nie, že by sme mali zakázať alebo zastaviť niečo, ale jednoducho musíme pochopiť, čo sa bude diať. A v strednodobom horizonte, ako spomenul pán profesor Lobič. Roboty nezabezpečujú spotrebu, ľudia zabezpečujú spotrebu a ľudia zabezpečujú spotrebu, potrebu peniaze, aby ich mohli míňať na spotrebu. A čím vyššia miera automatizácie v podstate nahradí, lebo pravdou to je, že roboty môžeme nazývať nástrojmi a nie strojmi, ale pravdou je, že nahradzajú pracovníkov. Áno, produktivita sa zvýši, ale ak ľudia budú mať menej peňazí, pretože tu bude nezamestnanosť, ako náhle sa nejaká fabrika realokuje z jedného štátu do iného z dôsledku automatizácie, pretože samozrejme porovnáme náklady a prínosy. To znamená, že ľudia budú bez práce, budú mať menej peňazí, ktoré budú môcť míňať na spotrebu. Takže ako vyriešime túto záležitosť? Je to začarovaný kruh? Alebo je to len preto, že nerozumiem makroekonomii a teda neviem, mám zatiaľ len otázky. Ďakujem pekne. Keďže tu nikto nie je, ani za zelených tu nikto nie je, FDD takisto nikto nie a ENF. Dominik Martán ani ten tu nie je, takže otváram uh, e, rečnícky list a ja som sa, bez toho, aby som sa hambil, prihlasila ako prvý do diskusie. Uh, Mm, takže v, tých, v podstate je tu viac test, ktoré dám dohromady. Téza, ktorou sa veľmi intenzívne zapodívam, otázka, ktorou sa veľmi intenzívne zapodívam, aké sú očakávania určit, e, v Nemecku, v Rakúsku, vo Švajčiarsku a dáva to veľmi zaujímavý obraz e, táto digitalizácia, automatizácia povedie k nárastu produktivity 30 až 40 čo je pomerne ambiciózny výhľad a predstavme si, že ak ten naraz produktivity bude oveľa miernejší, tak či onak v Rakúsku, v Nemecku, ak to porovnáme s obdobím roku 90 až roku 2010, tak, tak či onak dojde k dvojnásobnému nárastu produktivity čo, z čoho som značne nervózny, keď sa zamýšľam nad dôsledkami počtu zamestnaných či nezamestnaných, zvýšenie produktivity v priemysle, v končnom dôsledku v minulosti vždy viedlo k poklesu zamestnancov. Aspoň teda v týchto konkrétnych sektoroch. Takže mám určité obavy a ak zvážime aj akýsi domino efekt, to znamená, že tu je obrovská potreba spoločnosti konať a potreba politikov konať, e, to ma motivuje k mojej otázke a chcel by som vedieť, ako odborníci vzhľadajú e, na túto otázku. Druhá otázka súvisí takisto s pracovnými miestami. Včera e, by som bol chcel byť nadšený ako niektorí, čo tu boli, keď predstavovali rúžovú kvetnatú budúcnosť um, digitalizácie, ale naozaj jednotlivé príklady to nedokazujú. Mali sme v niektorých prípadoch a počuli sme napríklad Amazon ako príklad, kedy 1800 zamestnancov ja neviem, e, je tu 20 milión položiek, ktoré sa pohybujú. Keď sme hovorili, že máme 30 tisíc zamestnancov logisticky, manuálne by sa to dalo spraviť a digitalizácia teda mala veľký dopad, ale neviedlo to k tvorbe nových pracovných príležitostí, pretože celá stratégia bola zameraná na práve prevzatie pracovných miest z Walmartu O to tu ide. V jednej firme Amazon digitalizácia je zameraná na to, aby sa ukradli pracovné miesta z iných sektorov. To vlastne ten počet nových pracovných príležitostí nie je celkom, nie sú celkom nové pracovné príležitosti. Keď si zoberieme automobilový priemysel pred a po automatizácii, pozrite sa na Bratislavu, Volkswagen začal s 1500 a zamestnancami a teraz ich má 280. Digitalizácia, ktorá prináša pracovné miesta, ja neviem, či v konečnom dôsledku e, ich nebude znamenať e, menej pracovných miest ako viac nových pracovných miest. E, čítal som Oxfordskú štúdiu, prof, pán profesor Lovič, a m, mm, neviem, či som správne pochopil vašu tézu. E, že e, v podstate aj tie menej kvalifikované pracovné miesta sa stanú kvalifikovanejšími. Ak si pozriem na tento oxfordský graf, ak si to dobre pamätám, tak e, týkal sa to celej škály kvalifikácie zamestnancov a digitalizácia má dopad na všetkých a sú e, aj tí úplne na spodku, aj tí úplne hore vystavení veľkému riziku oveľa viac ako tí, v podstate ten, ten stred, e, tá, tá priemerná kvalifikácia. Tretia otázka, bol som v Kaiserslautern a keď sa uh, hovorilo o návrate uh, práce uh, a výroby, uh, vyvstala otázka obmedzenia nákladov. Nemali by sme to obmedzovať iba na túto tému a dúfam, že a v podstate je tu tá nádej, že tie miesta, ktoré odišli, sa vrátia, tá pracovné miesta sa vrátia. Áno, vrátia. E, e, ak zvážime racionalizáciu a digitalizáciu, tak e, tých miest, ktoré sa vrátia späť, bude menej. Vznikne, ten, bude existovať tento tzv. reshoring, to znamená návrat <clears throat> výroby aj v Kaiserslautern, pretože sú určité dodávateľské reťazce v digitalizovanom svete, ktoré jednoducho nemôžu úspešne fungovať, ak sa produkcia presunie do Číny. A sa chceme vybrať touto cestou, a ak niekto v podstate vie zabezpečiť takúto logistiku, aby fungovala. A samozrejme, spotrebiteľský tovar sa takisto nedá do určitej miery vyrábať v Číne ako tu. Čiže e, to sú všetko aspekty, ktoré vedú k návratu produkcie. Sem ale neviem, či sa sem vrátia kvalitné pracovné miesta, alebo či sa sem vrátia e, do Európy podniky, ktoré jednoducho E, nedokážu splniť očakávania, mzdové očakávania pre všetkým malých o firmách, ktoré sa e, chcú vrátiť z Číny do Európy a súvisí to takisto aj s odborárskou činnosťou. Takže ja som teda dospel k záveru, že zvýšenie produktivity a zvýšenie prínosu sú tu však mnohé možnosti, ktoré existujú na to, aby sa zvýšila účasť e, zamestnancov, ale otázka znie, koľkých z nich. A druhá otázka, ak bude menej zamestnancov v porovnaní s minulosťou, ako zorganizujete systémy sociálneho zabezpečenia so zdrojmi z tejto prídanej hodnoty, tak aby ľudia boli v reálnej pozícii, aby naozaj sa mohli rekvalifikovať v iných sektoroch? a aby sme mohli investovať, aby ľudia vedeli si nájsť eh, prácu niekde inde, v priemysle a v službách. Ak stále menej ľudí bude produkovať stále viac, otázka znie, ako zorganizujeme spoločenský proces tak, aby tí ľudia, ktorí prídu o miesta, si vedeli nájsť iné miesta niekde inde. Hovoril som teda trošku dlhšie, ako som plánovala, ale tak málo, kedy sa dostanem k slovu, že som si udelil dlhší čas. Evelyn. Ďakujem pekne. Mám viacero otázok. Predovšetkým by som sa rada dozvedela viac o španielskom úspešnom modele. Viem, že takéto v podstate stanovené ciele sú pekné, ale naozaj e, to znamená, máme, máme, tu, máme tu štúdie, ide teda o úspešné prípady, ale som chcela vedieť, ako to súvisí s digitalizáciou a úspešným zaintegrovaním nezamestnaných a ich inovatívnych schopností. Lebo teda neviem, či teda, neviem, či tá realita nie je trošku menej rúžová, ako sa tu popisuje. dal som tú štúdiu do detailu a možno by ste nám mohli k tomu povedať niečo viac. A čo sa týka digitalizácii a participácie zamestnancov, povedala to už pani Weber, uh, to už ani nie je slon v tejto miestnosti, stáva sa z toho Godzilla. Výbor Lipe sme diskutovali o robotizácii a diskutovali sme o ochrane osobných údajov, ale jedna vec z toho vyplýva jednoznačne a vedie to k mojej otázke. Roboty sú užitočné, ale ak máte diaľkové ovládanie v ruke a ovládate tak dobre svojho robota, tak to môže viesť lepšie produktivite pre zamestnancov a naozaj tie roboty sa môžu naozaj využiť. Eh, čiže mali by sme pripomnúť správu vlastnej iniciatívy v parlamente, mali sme správu na túto tému v roku 2013 na tému participácie. Otázka znie, toto sú princípy, základné pravidlá, informovanosť a konzultácie so zamestnancami, predstaviteľmi zamestnancov, E, sociálni partnery musia byť zapojení v tých prvotných fázach, plne zapojení a musia byť chránení pred dvojitým rizikom e, nie len teda straty kapitálu, ale aj straty pracovných miest. Ak e, preventívne budeme uplatňovať tieto veci na tému participácia zamestnancov skôr, ako dojde k digitalizácii, tak e, to môže byť úspešné. Ja myslím si, že zamestnanci musia samozrejme spolu pracovať so všetkými tými, ktorí sú majiteľmi a zabezpečiť, aby sa tieto nástroje náležite využili, tak aby to nešlo zlou cestou. Zaujímavý by ma váš názor, ako to vyzerá v čase digitalizácie alebo v dobe digitalizácie. A tretia otázka v kontekste zlých príkladov, ako je McDonald's v McDonald's vieme veľa o tejto spoločnosti, aj modely, e, francízoví partnery dostávajú v podstate vysoké e, e, renty a potom e, presúva sa ten tlak na zamestnancov Ide však o to, že je tu ponuka participácie zamestnancov, aby sa podielali na tomto modeli a vzhľadom na daňové systémy e, v konečnom dôsledku nevznikne žiadny zisk, ktorý by sa distribuoval. A chcela by som vedieť, do akej miery participácia zamestnancov sa môže posunúť na vyššiu úroveň v dobe digitalizácie, keď zoberieme tento podnikateľský model digitalizácia, participácia zamestnancov. E, myslím, že to je obrovská oblasť, na ktorú musíme pracovať v oblasti práva. Ďakujem pekne. Mám hm, dve oznámenia. Dobré oznámenie narodeniny Jutine. Ona je jednou z tých, ktoré sú neustále aktívni. Preto som rád, že tu je. Eh, hm. eh, desaťročie eh, tu pracoval Wilfried Menrad, ktorý práve zomrel a on práve k téme podiel, podiel spolúčasť spolu, zamestnancov vypracoval viacero prác. Škoda, že tu nie je, teda podielal sa na našich zasadnutiach, bol naozaj vždy tu srdcom Pán predseda hovoril e, o našej ceste do Silicon Valley. E, fascinácia na jednej strane e, sa zmiešavala so, so zaujímavou skúsenosťou. Vlastne nikto tam nemal na 30 rokov. Všetko to boli mladí, mladí, akoby univerzita. A to súvisí s tým, bude to mať dopady a tie dopady e, cítiť, že tu máme stále viac e, ľudí na, na, na voľný úvezok, e, na voľnej nohe. Máme tu mzdu a nárasty a už myslíme na dôchodok, na zabezpečenie práce v budúcnosti. Tu vidíme, že prídu ľudia, Eh, urobia si svoju prácu a zase odídu. Eh, ďalší vytvoria eh, sú len pri, pri bazéne a pracujú z iPadu. To je veľmi, veľmi ťažké povedať, či potom naše projekty vôbec vydržia. Tomáš už o tom hovoril, ako možno hm, sa podielať na tejto pridanej hodnote, aké možnosti máme vo finančných smeroch Myslím si, že e, v oblasti vzdelávania e, je téma, bola tu téma e, titulka Humboldt alebo Orwell. Sme vzdelávacím spôsobom dostatočne rýchli, do akej miery je tu nahraditeľnosť možná pre ľudí, ktorí chcú spolu rozhodovať, i sociálni partnery, náhrada strojmi a tak ďalej my niekedy tiež sme ako stroje, keď tu máme tie hlasovacie orgie. Naozaj, e, tu sa stráca individualita. Snaži, stač, stačí, pán profesor, e, keď budeme len motivovať, ísť do startupov? Do akej miery je možné, aby sme primeli podniky aj k tomu, aby zabezpečili záruky e, Eh, keď ide o presuny podnikov. Viete si predstaviť, že pri takýchto modelov sociálnych partnerov by sa dalo čosi riešiť a povedať, že určitý podiel, eh, základný podiel pracovníkov by mal byť k dispozícii. A posledná otázka súvisí so slovami pána predsedu. Obávam sa, že podniky, ktoré dokážu povedať, že chcú byť ešte produktívne, sa spoliehajú na to, že zamestnávame oveľa radšej na jednoduché činnosti nezamestnaných, aby sme dali len určité e, e, postupy, robili stroje a len malinké e, zásahy títo nezaškolení pracovníky cíci. Videli sme to na dvoch miestach v Nemecku. Otázka znie, kto je vlastne zodpovedný v, tej, v tom podniku. Je tu ešte manažer a vrátnik a dva ľudia, ktorí si hovoria, že dúfajme, že nebudú poruchy, ale zvyšok e, zamestnancov tu už vlastne nie. Nechcem tu nariekať. Bol tu komisár Oettinger, ktorý hovoril o produktivite, úspechoch, ale celkom e, rovnako hovorila o pochybnostiach, ktoré máme v oblasti zamestnanosti. Nemôžeme povedať, že jeden výbor robí to a ďalší e, chce robiť niečo iné. Možno som hovoril pol minútky dlhšie. Ďakujem. Danke sehr. in der ist predtým diskusie eh, vznikala myšlienka, ako vlastne vyzerá automatický predseda výboru. Eh, v tejto predstave asi ja nevyhovujem. Máme ešte asi 25 minút a to sa bude veľmi ťažko prerozdeliť pre, medzi eh, troch odborníkov. Každý má 8 minút, navrhujem aby sme mohli odpovedať na otázky. Neviem, v akom poradí by ste e, odpovedali. Pani Dimitriadis ako prvá, nech sa páči. Thank you very much. Ďakujem. A ďakujem za zaujímavé e, komentáre a vklady. Rada by som začala skutočnosťou, že sú tu typy priemyslu, ktoré už mali dopad digitalizácie. Nemala som čas na digitalizáciu v svojom prejave, avšak e, priemysly, priemysel takého typu, ako je hudobný e, priemysel, pred pár rokmi e, študenti z Bostonu pracovali na výpočtovom softveri, aby sa mohlo vtedy zdieľať, aby mohli zdieľať MP3. -ky netušili, ako to dopadne na hudobný priemysel. I ďalšie e, priemysly. A teraz je to zrazu fakt života. Vieme, že MP3 sa jednoducho zdieľajú a nepotrebujeme určité profesie. Jednoducho tieto veci sú teraz online. Takisto v bankovom sektore Deutsche Bank i iné banky e, nedávno informovali o tom, že sú tu zmeny a že finančný sektor sa veľmi ľahko digitalizuje a určité joby sa veľmi ľahko digitalizujú. E, tie nižšie, post- nižšie e, pracovné miesta nahradzajú e, e, roboty, nemateriálne formy práce a výrobky, ktoré sa nahradia robotmi a dokonca finančný sektor nie je imunný. Nemecká banka a Deutsche Bank hovorí, že pracovné miesta sú tie, ktoré majú špecializácie obchodné data, dáta pre umelú inteligenciu a robo, robotiku. To sú budúce pracovné miesta a tu bude veľká príležitosť rozvoja v bankovom sektore sú to digitálne štruktúrálne zmeny, za to je množstvo správ z oblasti bank. Spomínam tento sektor, pretože vidíme z tých údajov, že finančná účasť sa vo finančnom sektore používa výrazne. Toto určite bude mať dopad Zaujímavé je tu vnímať tie e, vývojové tendencie u tých nových hráčov. Aké používajú obchodné modely? Vezmime si Amazon. čo robia v, pre Kindle a Kindle Fire. Predávajú tie e, výrobky za cenu nákladov, zisk, ktorý získavajú e, z produktov, ktoré idú s tým hardverom. Kto by si mohol toto dovoliť? Len veľké spoločnosti, aká Áza môže robiť takto. Iní si to nemôžu dovoliť. Finančný sektor. Tu vidíme, že sú tu hráči, ktorí vchádzajú do toho sektoru, ktorí nie sú to finančné inštitúcie, napríklad Google Wallet, PayPal, Amazon v Spojených štátoch tiež umožňujú platby elektronicky. Vidíte teda, ako sa mení ten e, priestor a to sa k nám e, vracia. Vidíme vývoj tých technológií po roky, odkedy e, sa ľudia rozhodli investovať do technológií. Je na nás, na našej spoločnosti, na našich demokraciách, aby sme vytvárali princípy. Ako zvládneme technológie? Nebavili by sme podceňovať e, schopnosti ľudí riešiť technológie. Anglicku v 19. storočí pracovníci ničili stroje, pretože to ohrozovalo pracovné miesta, ale my sme vytvorili nové pracovné miesta, ktoré uh, už nahrádzali pracovníkov. Musíme vytvárať sociálny model, ktorý sa prispôsobí ľudstvu. To je dôležité. Nemali by sme podceniť schopnosť našich demokracií. Technológie samozrejme nemôžeme zastaviť, Viacerí ste hovorili o tom, o presúvaní spoločnosti do zahraničia a tak ďalej. Budem tu uh, citovať amerického autora Roberta Ríša, ktorý povedal v jednej zo svojich kníh, e, pýtame sa spotrebiteľov, čo chcú, musíme sa ich pýtať, čo chcú, e, spotrebitelia chcú kúpať veľmi lacno, ale ako akcionári tej istej spoločnosti. Chceme takisto profit od tej spoločnosti. Čo má prioritu z týchto dvoch vecí? Aby sme my mali väčšie podiely, viac akcií. Ak to budeme robiť, spoločnosť pôjde do Číny. To treba zažovať. My ako spoločnosť to musíme posudzovať Pokiaľ ide o legislatívu, môžeme sa pozrieť na situáciu v rôznych členských krajinách. Vidíme, ako sa správajú. Mnohí dávajú spoločnosťam stimuly, hlavne malým a stredným, a mnohé z nich si tie možnosti neuvedomujú, nepoznajú a dokonca dobré spoločnosti nedokázali distribuovať zisk za posledné roky, nebolo to možné. Ale ako sa e, obnovujú ekonomiky, veríme, že budú vedieť dávať lepšie stimuly. Rovnosť. Kto všetko dostáva tieto e, profity v týchto, v týchto programoch? Sú to vždy len dobre platení, sú to vždy len muži a tak ďalej. Treba sa pozrieť na to, či treba zaviesť z princíp kvali- e, rovnosti. Máme byť transparentnejší, disponibilnejší všetkým slovinské odbory nám hovorili, že je tam legislatíva, ktorá hovorí o finančnej participácii, ale nie je povinné pre spoločnosti, aby to používali. Tá implementácia práva nie je to len e, výber toho zamestnanca. Po Francúzsku majú na výber, dostávajú opcie, ponúkajú e, opcie. my tu máme štúdie, ktoré potvrdzujú, že zamestnanci, ktorí majú možnosť e, e, vybrať si, tak tí sú spokojnejší. A ešte ste tu hovorili o... Máme tu správu. Viaceré spoločnosti sme k rôznym témam sme im kládli otázku, čo je ziskom pre spoločnosť i zamestnancov, aký model. V Španielsku e, to bol, tu bol dobrý príklad takej situácie, počas krízy e, prešli ťažkým obdobím. a Škrtali mzdy. Povedali však, že v tejto fáze, ak tu nebudú e, komparatívne e, opatrenia. Potom tu boli ďalšie e, potravinárske spoločnosti v Grécku, v Taliansku. Tiež dosiahli situácie win-win. Keď zachvádzajú nové produkty, nie na konci, e, potravinárske spoločnosti vyplácali hotovosť zamestnancom kvôli bankovým problémom, ale vedeli, že zamestnanci nedokázali platiť všetky poplatky, hospitalizáciu a tak ďalej, takže situácie môžu byť prínosné pre oboch. Dôležitá je, aby tu bola dôvera medzi zamest- e, zamestnávateľom, manažmentom a takisto e, odbormi. Ďakujem, asi už môj čas vypršal. Ďakujeme, pán profesor Lovič. Ďakujem. Pôjdem po rade. E, pán Káza, prvá otázka. Prekážky a prípadná podpora z tých z preverovania členských krajín môžeme povedať, že sú tu nie sú tu právne základné e, bariéry právneho charakteru, zákony, ktoré by bránili občanom. Avšak, čo je dôležité zdôrazniť, je to, že, že fiskálne stimuly, hoci nie sú predpokladom pre tú participáciu, sú to programy, ktoré existujú, ale v týchto prípadoch, kde sú fiskálne stimuly dobre implementované, nemusíte byť ani veľmi štedrí, stačí symbolicky, podporujú Eh, finančnú participáciu eh, zamestnancov. Toto môžeme urobiť s cieľom podporiť ďalší, ďalšie stimuly. Pokiaľ ide o otázku pani Steinruck, tá zdanlivá samostatnosť, to je veľmi problematická otázka práve, pokiaľ ide o spolúčasť zamestnancov, tu vidíme, že tie atypické zamestnanecké modely, tie klasické mechanizmy nezachycujú a podľa mňa je dôležitá otázka prístupu k tejto možnosti, pokiaľ ide o e, e, vlastníctvo, o majetok, to je môj východiskový bod. To znamená, táto otázka nemôže byť izolovaná. Roboti nie sú pracovníci, ale nástroje, ale ten, komu patria nástroje, tomu patria patrí aj ekonomický prínos a v stredoveku sa nemohli e, za, záložným právom založiť e, nástroje e, remeselníkov. Otázka, komu tieto nástroje teda patria, je veľmi dôležitá a tu prístup k investičným úverom je to, na to dôležité Ďalej potom, pokiaľ ide o e, koncept e, e, podiela, podielov, keď nemajú tu ten prístup tí, ktorí majú nízke príjmy, ale musí sa to financovať z budúcich príjmov, tak tá situácia sa veľmi principiálne mení. Pani McIntyre, pokiaľ ide o reshoring. Súhlasím, že sú tu veľké rozdiely. Do veľkej miery e, to závisí od sektorov a príklad, o ktorom som ja hovoril, súvisel hlavne e, s informačnými komunikatívnymi technológiami IBM, e, výroba tých základných dosiek v Spojených štátoch, informačné technológie a roboty, ale akokoľvek v automobilnom priemysle je to trošku e, iné. Môžem vám však pripomenúť, že v 60. rokoch najziskovejšou spoločnosťou v USA bolo General Motors. 7,6 miliardy bol ich e, e, ročný príjem. Dnes najziskovejším je Apple. A tie výpočty znamenajú, že teraz prinášajú 8 eh, miliárd dolárov. Eh, rôzne sektory, pokiaľ ide o produktivitu, kde sa vytvára eh, majetok v postindustriálnej spoločnosti, to je dôležitá diskusia a môžem vám k tomu dať určite správu pre reshoring. Pán Hendl, samozrejme, ja som e, tiež e, čítal tú Oxfordskú štúdiu a e, máte pravdu, že je to veľká diskusia, e, že vysoko kvalifikovaný, nízko kvalifikovaný, kto je tým postihnutý a nakoniec e, e, existujú pracovné miesta, ktoré sa e, neoplatí automatizovať, ako je zahraník a kaderník a podobné, ale dôležité je vidieť, e, že niečo nové je tom, že automatizácia eh, postihuje všetkých eh, aj nielen vo výrobe, ale aj eh, málo kvalifikovaných, ale aj vysoko kvalifikovaných. A hm, tí, ktorí sú dobre vzdelaní a kvalifikovaní, dostanú nové pracovné miesto, pretože sú vzdelaní a kvalifikovaní, ale tí v strednej triede je veľký potenciál a otázka je, že či e, sa ešte budú e, prehlbovať tie e, rozdiely v príjmoch a kam to bude viesť a tí, ktorí sú porazení a ktorí tým utrpia, lebo každá reštrukturalizácia má ľudí, ktorí to negatívne postihne, v minulosti bolo veľa ľudí zamestnaných a teraz to je len 2-3% z prechádzajúcich zamestnaných v konkrétnom sektore. No, um, otázka, ktorá uh, sa tu otvára, je, že ako môžeme sociálne udržateľne a znesiteľne zvládnuť tento prechod a aký to má rôzny dopad na rôzne skupiny. A to je veľmi dôležité, aby uh, táto nerovnosť uh, príjmov bola zohľadnená. Pani Regne sa pýtala o cieľoch a o tom, že do akej miery Sociedad Deslav Rales plňa e, nároky, ktoré sa od nich očakávajú. A z tejto štúdie vyplýva, že po 30 rokoch Sociedades Laborales, ktoré už dlho existujú, možno naozaj vnímať ako úspešný vzor a aj čo sa týka ich potenciálnej úlohy ako aktívneho nástroja na politike trhu práce a že vďaka e, týmto spoločnostiam e, sa nezamestnaní e, dokážu zamestnať a v porovnaní s ďalšími pojmami sa tým dostávajú nezamestnaní do zamestnanosti. Určite lepšie, čo sa týka ich prospechu a nákladov, takže náklady na nich sú e, nižšie. A čo sa týka druhotného zamestnávania, Sociedades Laborales rastú a vytvárajú novú zamestnanosť, majú aj prístup ku kapitálu a aj životnosť e, v porovnaní s komerčnými podnikmi je dobrá. A dôležité je si uvedomiť, že tu na teda je e, tá e, očko na ihle možnosť e, účasti, to znamená, že kapitalizácia podpory v nezamestnanosti pre niekoho, kto sa tým môže zúčastniť na tvorbe takéto podniku dať Laboral. To e, platí len pre tých, ktorí už predtým platili príspevok do poistenia nezamestnanosti a práve mladí, ktorí m, predtým neboli zamestnaní, sú vylúčení z tohto mechanizmu. A to je detail, e, ktorý spočíva v otázke, ako to môžeme odstraniť a bolo by e, zmysluplné otvoriť e, taký program mikro, aby sme umožnili pre tých, ktorí predtým neboli zúčastnení na sociálnom poistení, tiež zakladať takéto spoločnosti. A je to tiež e, otázka rizika veľmi dôležitá a spravidla sú to spoločnosti s ručením obmedzeným a sú to e, malé e, mikropodniky a väčšinou SRO a tam teda nie je osobné ručenie pri zakladaní. A posledné otázky od, pána, mana, od pani Weber. Určite e, je tu e, to úzke e, hrdlo, je pri tej účasti práve prístup k úverom a ako som práve povedal, pri e, z Labrales to isté platí aj pre ESOP, teda e, výkup a e, prevzatie a e, odovzdanie podielu e, toho vlastníka, ktorý ide do dôchodku na e, tých pracovníkov, ktorí ešte stále pracujú v tej firme, sa financuje cez, budúcich, cez budúce zisky. Danke sehr, profesor Lovič. Ďakujem, pán profesor Luič, Esther Lynch. Thank you. On the question of Ďakujem. K otázke lepšieho právneho rámca. Toto, tieto e, programy a režimy najlepšie fungujú, keď sú vyjednané prostredníctvom kolektívnej zmluvy medzi zamestnancami na jednej zamestnávateľmi na jednej strane a zastupcami zamestnancov na druhej strane. Je veľa e, dohod v nadnárodných spoločnostiach, e, kde nie, že by bola právna prekažka, ale je tam nedostatok práva. a Bolo by veľmi užitočné, keby bolo lepšie zákonodárstvo, ktoré by umožnilo uznávanie a vývoj a podporu režimov finančnej účasti v nadnárodných spoločnostiach, v dohodách, e, v zmluvách, e, v nadnárodných spoločnostiach, ktoré by sa uznávali e, cez hranice. Takže miesto to, aby sme hovorili, že tam to musíme doľadiť, tam či tam a stále doľadovať. A to je v zásade problém pre európske riešenie. Ak by sa niečo mohlo urobiť v tejto veci, tak určite ITUC a Business Europe eh, určite by mali záujem o túto diskusiu. Neskôr dnes bola diskusia eh, v tejto miestnosti aj v parlamente o Európskom pilieri eh, sociálnych práv. K Európskom pilieru sociálnych práv veľmi silno presadzujeme prestup na základe práva, ale sú výnimky, e, kde by e, mohli byť e, meritka porovnávania užitočné. A keď sa hovorilo, že má byť meritka porovnania, kde sa hovorilo, že EU z konkrétne ukazovatele, tak isté členské štáty sa pýtali, čo s tým robíte? No určite Európa by bola lepšia pre úvod sami o sebe to nie sú riešenia, no možno povedať, že tu môžeme budovať e, mozaiku podpory pre zamestnancov, ktoré sa snažia plniť e, takéto programy. Súhlasím s to, že potrebujeme lepšie uznávať e, všetky druhy účasti pracovníkov a uznať, že aj SZČO môže byť pracovníci s rovnakými rizikami potrebujú rovnakú podporu ochranu. A určite pracujeme tvrdo vo všetkých oblastiach priemyslu, no silný princíp e, odborov je, že všetci zamestnanci vo firme majú mať e, prístup e, k tomu programu a mali by to byť zamestnanci aj online platformy, mali by byť, mať prístup k tomu um, programu účasti zamestnancov na um, vlastníctve spoločnosti. Čo sa týka um, toho nárastu produktivity a jeho dopadu na počet zamestnancov, myslím, že správne ste to označili, že to je skutočnosť, ktorá bije na poplach. Eh, je možné pracovať eh, menej hodín za rovnaký plat a eh, to by znamenalo nárast mzdy a to vždy možno vyjednať zamestnancami a na národnej úrovni som videla, že to závisí od pracovnej sily a kde sa nachádza vo svojom životnom cykle. A je to veľmi hodnotné a e, nie je to argument proti kratšej pracovnej dobe za e, rovnaké mzdy, ale keď chceme viac e, peňazí, aby obiehalo v miestnej ekonomike, tak potrebujeme nárast e, miest a viac peňazí a potrebujeme, um, aby um, tento e, nárast ziskov vďaka produktivite pracovníci mohli vidieť vo svojim vzách, aby to mohli viacej prerozdeľovať v lokálnej ekonomike, aby to posilnilo lokálnu ekonomiku, ktorá to potrebuje. A e, tie sa dostávam k otázke tie, ktorá hovorí, že potrebuje e, sa, e, deliť e, o um, e, prospech a e, zisk, ale nechcem hovoriť sarkasticky, no, e, nemajú na to slúžiť dane. Ne, nemáme zabezpečiť, že firmy, ktoré majú veľké zisky, budú platiť dane, aby umožnili prerozdelenie spoločnosti? No, to e, neznamená, že nič sa nedá urobiť, lebo e, ma e, napadá, že e, nie nesprávne, keď vidíme spoločnosť, ktorá má spoločnosť, že to poskytuje finančné prospechy svojim zamestnancom. Otázka je, či by sme mali krátiť dane pre dobré firmy, alebo či rovnako ako ostatné rizika sa analizuje v spoločnosti, by sme mohli povedať, že bude to trvať viac, e, bude to stať viac spoločnosti, e, keď tá firma neinvestuje do zamestnancov a nedáva im podiel na zisku. Tak e, keď chceme vnútorne prerozdeliť zisk, tak ich treba viac zdaniť. A tá diskusia ktorú môžeme mať o tom, že miesto toho by sme radšej mohli tú druhú firmu viac zdaniť. A súhlasím s tým, že daňové pravidlá e, vedú rozhodovanie do e, týchto programov. A ten program, ktorý som hovoril predtým, ktorý znamenal pozbudenie pracovníkov do výcvikového vzdelávacieho fondu, keď máme mať e, lepšie daňové zaobchádzanie, bolo by lepšie to odstraniť ako v tom prípade ľudí, ktorí nemali žiadnu finančnú podporu. A nakoniec otázka, ktorá sa pravidelne objavuje v diskusie, je potreba uznať e, ľudskú dôstojnosť pracovníkov. Je tu rozdiel medzi prácou, lebo práca nie je tovar, to je zakladajúci princíp e, ILO, že pracovníctva ich práca musí byť chránená. Ďakujem, Esther Lynch. Teraz e, máme predbežný koniec diskusie, no ešte nie koniec našej debaty v otázke digitalizácie a, a e, chcem nakoniec urobiť pár e, koncepčných e, pripojenok e, a keď diskutujeme o možnosti účasti pracovníkov v budúcnosti, je to otázka, že ako to presadíme, ako to nastavíme, možno aj prostredníctvom politiky a ako zorganizujeme otázku kvalifikácie a, a práv kvalifikácie. Po druhé, väčšia otázka, ktorá sa otvára, je, že keď e, výsledok tohto procesu je digitalizácie a bude v tom, že e, menej peňazí bude môcť e, viac vyrábať a keď tým urobíme veľmi hlbokú negatívnu bilanciu závislosti ako z tohoto vyššieho tvorby hodnoty nastavíme spoločnosť tak, aby sme uvedovali prostriedky na investície do novej práce, v sociálnej sfére a tak ďalej. Práve napadlo, že je e, tu súbor e, expertov, ktorí hovoria, že to je štvrtá priemyselná revolúcia. Ja o tom nemám pochybnosti a e, to títo experti hovoria tiež, že to bude prvá priemyselná revolúcia, ktorá e, na rozdiel od predchádzajúcich e, pred, priemyselných revolúcií, ktoré sa rozvíjali e, prostredníctvom nových odvetví a nových produktov a e, bez toho, aby e, výpadok e, v zamestnanosti vo vlastnej branži bol kompenzovaný, ale bude to ehm, prvá priemyselná revolúcia, ktorá dosiahne aj produkciu, aj služby. A ja ocitujem niečo, čo si je znesiteľné pre všetky politické e, rodiny v parlamente, že OECD vyzýva k jednotnému prístupu a píše v e, správe, že je potrebná strategická tvorba politiky, aby sa zabranila negatívnym účinkom takéhoto vývoja. Toto je prístup, ktorý tejto téme môžeme naďalej presazovať aj v našich rokovaniach. Mohli by sme sa zabrať tým, ako politicky nastavíme tento proces? Ja sa domňujem, že e, nutnosť e, politickej úpravy je obrovská a e, potrebuje to politické riadenie, politické smerovania. Potom môžeme diskusiu pokračovať a dúfam, že aj s podporou vás expertov ďakujeme a budeme s vami potom ďalej konzultovať a to aj tu v parlamente. Ďalšia debata, na ktorú vás pozvám, je naša pracovná skupina digitalizácie 27.9. Eh, o 9. do 14. a eh, je zaujímavá túto diskusiu, dnešná časť eh, to neodzrkadľuje, ale um, Dúfam, že tú debatu opäť e, uvedeme e, na e, správnu kolaj. Ďakujem pekne a prajem vám pekný deň. So, dann setzen wir die Sitzung Takže pokračujeme e, v schôdzi výboru pre zamestnanosť e, s bodom 16 na programe a to je aproximácia zákona o iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb. To je opäť veľmi zložitý názor a spravodajce Adam Kosa. máme e, tu preklad e, z textu e, na reč. Na to tam máme prekladateľku v Hamburgu, ktorá prekladá tú reč a môžeme začať debatu a Adam Koza po prezentácii komisia dostane slovo a Najprv má slovo Emanuel Graň za komisiu od z GR Empl a Immaculada Plasencia, ktorá je tiež odborníčka z GR Empl. Ospravedlňujem sa, ak som zle povedal vaše mená a máte slovo. Merci, monsieur le président. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi dobre ste to vyslovili, to moje meno. Ja žiaden problém. Chcela som na začiatok tejto prezentácie pripomenúť, že už sme spravili podobnú prezentáciu tohto dokumentu vo výbore IMKO v marci a mali sme príležitosť vysvetliť dopodrobná naše hodnotenie dopadov v máji. Zároveň chcem pripomenúť, že sme diskutovali aj na rade a mali sme 8 stretnutí počas holandského predsedníctva a jedno počas slovenského predsedníctva. Budúce stretnutie na rade bude o dva týždne o funkčných e, požiadavkách, ktoré sú v prílohe. Ak tu ďakujem za príležitosť vysvetliť tento dokument, je pomerne zložitý a technicky Dúfam, že budem mať dostatok času na to, aby som eh, mohla spraviť eh, pripravenú prezentáciu, ale samozrejme, ak máte nejaké časové obmedzenie, tak nám dajte vedieť po nejakých 20 minútach, aby sme vedeli sa zorganizovať tak, aby sme prešli všetko. Prejdem do angličtiny vzhľadom na veľmi špecifické formulácie a teda slovník tohto návrhu. Yes. So we have tried to explain Takže pokúsili sme sa najprv vysvetliť to, že eh, v podstate náš návrh aktu dostupnosti súvisí so stratégiou z roku 2010. Komisia sa zaviazala dať osobám s postihom možnosť plne využívať svoje práva a predovšetkým v plnom rozsahu participovať na živote spoločnosti, v európskom hospodárstve, predovšetkým na jednotnom trhu a cez odstránenie bariet. Zlepšenie dostupnosti bolo prvou prioritou u osmých priorit tejto stratégie zlepšenie fungovania vnútorného trhu, harmonizáciou rôznych pravidel dostupnosti a zabezpečení voľného pohybu dostupných produktov a služieb uľahčí e, prácu, povedie k zdravšej hospodárskej súťaži, zabezpečí viac dostupných produktov a služieb za konkurenčnejšie ceny. Pre nás e, z toho ekonomického pohľadu to bude znamená aj úspory pre členské štáty, čo sa týka povinných nákladov súvisiacich s dostupnosťou. A toto zlepšenie bude mať pozitívny dopad na rovnakú participáciu 8 miliónov ľudí s postihom v spoločnosti a asi 20 EU populácie, ktorá starne a má funkčné obmedzenia. Takisto chceme spomenúť aj to, že dnes, ako sme povedali v predchádzajúcom bode, spoločnosť sa digitalizuje a príjmajú sa celosvetové opatrenia na zlepšenie dostupnosti KT. EU priemysel potrebuje sa teda pripraviť, aby mohol konkurovať v globálnom svete a na globálnych trhoch. Ďalšie dôvody eh, aktu dostupnosti sú naše zákonné povinnosti, dohovor o SN o právach osôb s postihnutím UNCRPD eh, funguje ako katalizátor dostupnosti. 27 členských štátov a EÚ ratifikovali tento dohovor a ostatné členské štáty sa pripravujú na ratifikáciu. Takže všetci sme sa týmto zaviazali implementovať dohovor OSN eh, tak ako to spadá do našich kompetencií. A v dohovore je aj povinnosť štátov zabezpečiť dostupnosť predovšetkým e, v budovách IKT a v doprave. výboru SMP práv ľudí s postihom objasnil do detailov právnu povahu e, dostupnosti v Lani. Konkrétne sa tam hovorilo o potrebe noriem e, dostupnosti, ktoré budú vykonateľné a časovo nastavené ciele, ktoré sa dajú monitorovať. Sú tu povinnosti členských štátov, ktoré musia spraviť legislatívu dostupnosti a musia zohľadniť aj odporúčania tohto výboru e, tie dostali členské štáty a Európska únia preto, aby mohli pokračiť v tejto oblasti. A to znamená, že ak nebudeme koordinovať aktivity na úrovni EU, v končnom dôsledku to povedie k rozdielnej legislatíve a k fragmentácii vnútorného trhu. Ide o to, teda Act Accessibility EAA e e má pomôcť nielen bojovať proti fragmentácii a rôznorodosti, ale spája aj tie články, ktoré sú v dohovore, ktoré ako náhle budú prijaté, tak to pomôže členským štátom lepšie presadiť článok 9 dohovoru OSN. Takže kto bude mať prospech z odstránenia prekážok? E, podľa nášho návrhu prvým priamým beneficientom e, sú výrobcovia, priemysel a poskytovateľia služieb. E, spoločné požiadavky na dostupnosť v EÚ uľahčia a zjednodušia ich prácu a umožňujú im, dajú im právnu istotu v tom zmysle, že ich produkty splnia povinnosť dostupnosti v EÚ a zabezpečia tak voľný obeh tohto tovaru. Samozrejme lepšie fungovanie vnútorného trhu E, s väčším počtom dostupných produktov a služieb bude na prospech osôb s postihom a starších osôb, e, keď budú mať väčší výber, väčšiu kvalitu a lepšie ceny. Nezabudajme ani na to, že špecifikované riešenia sú oveľa drahšie. Mnohí z vás si asi spomínate na časy, keď nejaké špecifické vyrobené uh, um, zariadenie, vlastne pomôcka na to, aby slabovidiaci mali väčšiu obrazovku, alebo ešte videli na obrazovke, či tá námieru bola veľa drahšia. Teraz to už má vlastne všetky operačné systémy a aplikácie a tým pádom je to veľa dostupnejšie a lacnejšie. Navyše sa dá povedať, že dostupnosť bude na prospech nás všetkých. Napríklad Snažili ste sa čítať niečo na obrazovke, keď ste si zabudli o okuliare, alebo keď svietilo slnko v nedelu, snažili ste sa vybrať peniaze z bankomatu. No, všetky tieto situácie sa dajú zlepšiť, ak bude lepšia, všeobecnejšia dostupnosť takýchto pomôcok. Takisto tu bude harmonizácia pravidel dostupnosti, ktorá uľahčí voľný pohyb ľudí s postihom po Európskej únii. Avšak tí, ktorí budú mať väčší prospech z aktu dostupnosti, sú pre všetkým malé stredné podniky, pretože sú to asi tie najcitlivejšie subjekty na rôznorodú legislatívu, pretože majú malé malé finančné prostriedky na to, aby zodpovedali požiadavkám, rôznym požiadavkám 28 členských štátov, čiže ak budú iba jedny pravidla, bude to pre nich prospešnejšie. Čo spadá pod akt dostupnosti EAA. Je to iniciatíva priateľsky nastavená, ktorá využíva dobre zavedené nástroje trhu práce, stavia zo zavedených postupov a praxe E, tento návrh má dve časti. Jedna je tu povinnosť dostupnosti pre obmedzený počet produktov a služieb, ktoré spadajú pod reglementáciu a je väčšia pravdepodobnosť, že budú ešte viac reglementované, keďže sú identifikované ako veľmi dôležité pre spotrebiteľov s postihom. Druhá časť vychádza presne z tej istej požiadavky a objasňuje význam, zmysel dostupnosti v e legislatíve, v ktorej sa nachádzajú súvisiace povinnosti, napríklad smernica o verejnom obstarávaní, nariadenie o štruktúrnom fonde, tam špecifická e, dostupnosť e, čerpania fondov, ale v žiadnom z týchto právnych aktov sa nedefinuje, čo vlastne tá dostupnosť znamená. Požiadavky dostupnosti v akte dostupnosti budú použité pre všetkým na to, aby sa využila dostupnosť aj v tých ďalších prípadoch a keď napríklad sa implementovali štruktúrne fondy v našom, našom generálnom už sme zažili, že potrebujeme mať spoločný prístup uplatňovania Eh, fondov a pre tieto požiadavky na dostupnosť. To pomôže aj rozšíriť verejné obstarávanie pre malé a stredné podniky v iných členských štátoch, ako náhle budú zavedené rovnaké požiadavky eh, bude tu väčší dopyt a ponuka a produkty a eh, služby, ktoré budú skúmať tieto požiadavky, sa budú môcť voľne byť zakúpené verejnou správou čo navrhuje sa v Európskom akte dostupnosti? Je tu rámec eh, dostupnosti pre Európu. Je to proces, je to legislatíva orientovaná na proces, tak odľahčená, a sú tu vysoké požiadavky, ktoré vytvárajú však aj priestor pre inovácie a obstoja budúcnosti. To je pre nás veľmi dôležité. Nechceme blokovať inovácie v oblasti, ktorá je veľmi moderná, to tak môžem povedať. A uh, ak má napredovať, potrebuje veľký priestor. Uh, v tomto akte, podľa tohto aktu je, aktu je povinné zabezpečiť určité produkty a služby a zároveň umožňuje dobrovoľné harmonizované normy, ak je to možné. Dáva hospodárskym subjektom možnosť E, v prvej fáze vyhodnotiť a vyhlásiť dostupnosť aj tu z dohľadu nad trhom, ktorý, cez ktorý sa pravidelne bude kontrolovať plnenie týchto požiadaviek. Je tu mechanizmus pre spotrebiteľov, ktorí sa môžu odvolať, ak majú pocit, že produkty nesplňajú tieto požiadavky. Ak sa samozrejme, ak budeme mať produkty, ktoré splňajú požiadavky, môžu voľ, byť vo voľnom obehu v celej Európe sú tu mechanizmy a postupy, ktoré sú známe na vnútornom trhu, to znamená, čo sa týka procesov, nič nové tu neobjavujeme. Používajú sa tie isté požiadavky, ako som už povedala predtým, na objasnenie významu pojmu dostupnosti v existujúcej EU legislatíve. Veľmi dôležité preto, aby sme sa vyhli nedorozumeniam musíme si povedať, o čom nie je tento akt, pretože nie je všemocný. Našťastie. Takže má to byť iniciatíva priateľsky nastavená podnikateľskej obci a preto nie sú tu podrobné technické požiadavky, ktoré by veľmi rýchlo mohli byť zastaralé alebo by obmedzovali kreativitu a inovatívnosť hospodárskych subjektov. Nie sú tu ani podmienky na to, požiadavky, aby všetky produkty a služby splňali tieto požiadavky. Je tu iba vybrané produkty a služby. Nie sú tu žiadne zaťažujúce požiadavky. Samozrejme, nechceme mať neprimeranú záťaž a vrátime sa k tejto veci ešte neskôr. tu povinnosť smernice, povinnosti v smernici nemenia sektorovú legislatívu, ale doplňujú a posilňujú existujúce pravidlá. Pravdepodobne zaznejú otázky o hodnotení dopadov neskôr. My sme chceli v podstate len poskytnúť také všeobecné informácie teraz na úvod. Takže akt dostupnosti bol pripravený detailne po tom, čo sme spravili podrobné hodnotenie dopadov na základe štúdií a konzultácií a stojí to celé na princípe inteligentnej legislatívy. Chcela by som zdôrazniť niečo, čo e, vyplynulo ako veľmi dôležité z diskusí členských štátov. Hodnotenie dopadov poskytlo analýzu nielen nákladov dostupnosti, ale aj možnosti úspory cez vnútorný trh je tu povinnosť vyhodnotiť. A preto navrhujeme túto smernicu. Chceli sme zistiť, či z hospodárskeho pohľadu je opodstatnené a možné navrhnúť legislatívu na úrovni EÚ. Nešlo nám o analýzu nákladov a potreby dostupnosti, pretože v podstate už máme právny záväzok ako Európskej únie, tak aj členských štátov. Ale hodnotenie dopadov sme použili údaje zo štúdií, ktoré e, riešili otázky legislatívy dostupnosti v deviatich členských štátov, čo pokrýva asi 80 EU HDP a tieto, takisto pokrýva 77 populácie EÚ, takže povnímali sme túto vzorku ako veľmi reprezentatívnu. Takisto sme vychádzali aj z výskumu, ktorý robili odborníci na akademickej úrovni, odborníci na, ľudí, na situáciu ľudí s postihom. Takisto sme získali informácie z rôznych konzultácií mimovládnych organizácií, hospodárskych subjektov, mali sme verejné konzultácie a v hodnotení dopadov sme zvážili mnohé alternatívy od tzv. soft alternatív ako samoregulácia dobrovoľné normy až po legislatívnu alternatívu. Eh, od 5 týchto alternatív sme eh, vyhodili, pretože sme usúdili, že nie sú vhodné pre harmonizáciu, neriešia problém alebo boli proste nereálne, príliš zaťažujúce alebo neprimerané. Zachovali sme 4 alternatívy a následne sme ich potom do detailov vyhodnotili vrátane vyhodnotili nejakých hospodárskeho dopadu. Takže hodnotenie dopadov podľa nás dalo dobrý základ na návrh smernice, a rozsah celej iniciatívy aj nástroje intervencie. E, interakcia s ďalšou legislatívou EÚ, veľmi stručne. Tie isté požiadavky dostupnosti sa využívajú ako povinnosť hospodárskych subjektov a verejných orgánov pri nákupe cez verejné obstarávanie, keď pri čerpaní EU fondov Už v niektorých legislatívach EÚ je táto povinnosť, ale nie je zadefinovaná do detailov, napríklad čo sa týka štruktúrnych fondov a verejného obstarávania, pretože produkty a služby, ktorých sa to týka, sú veľmi všeobecne koncipované. A zatiaľ, čo tie prvé, posledné dve sa týkajú dopravy, to je osobná doprava, infraštruktúra dopravná. My nemodifikujeme legislatívu, ale podporujeme a uľahčujeme implementáciu. To som povedala už predtým. Chceli sme sa odvolať aj na prepojenie na článok 19 smernice a pozrieť sa na to, aká je tu interakcia. Vieme, že Európsky parlament pracuje už od roku 2008 na návrhu smernice podľa článku 19 Ja si vás zaujíma, ako tento akt dostupnosti, aký je vzťah tohto aktu a tejto smernice. Myslím, že už sme tu rozlišili medzi dvomi, ale zopakovať si to môžeme, zase to vždy vylepšiť. Takže Európsky akt o dostupnosti má zlepšiť fungovanie vnútorného trhu cez harmonizáciu, čiže zvážuje produkty a služby. Smernica podľa článku 19 bojuje proti diskriminácii, čiže zameriava sa na ľudí a preto máme dva rôzne právne základy. A samozrejme, ako všetci viete, ak chceme zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s ľuďmi s postihom, predpokladom je dostupnosť. A je tu všeobecná povinnosť dostupnosti a e, mm, zmysluplného e, vyhovenia ich požiadavkám v smernici podľa článku 19. To znamená dostupnosť. Podľa aktu dostupnosti sa toto požiadavka sa môže použiť aj na ďalšie dodefinovanie dostupnosti v smernici článku 19, podobne ako sa to navrhuje v oblasti verejného obstarávania štruktúrnych fondov, ale samozrejme to bude závisieť od toho, ako budete rokovať v každom prípade oba nástroje prispievajú k implementácii dohovoru OSN v Európskej únii. Oba nástroje sa navzájom doplňajú a sú rozdielnej povahy a používajú sa na dosiahnutie rozdielnych cieľov. Ďalšie prepojenie e, so smernicou dostupnosti internetu. Je to ďalší doplňujúci nástroj k aktu dostupnosti. Slovo dostupnosť sa zameriava tuto iba na webovské stránky a na verejný sektor. Pri finalizácii rokovania aktu o dostupnosti budeme potrebovať zabezpečiť, aby sa neprelínali tieto dve smernice, keď budeme o tom rokovať na rade a v parlamente. Takže napríklad uh, webovské stránky verejnej dopravy a podobne to bude musieť zvážiť. Plná kompatibilita týchto dokumentov sa zabezpečuje rovnakými požiadavkami dostupnosti a podobným procesom používania noriem. Subsidiarita a proporcionalita to sú dôležité pojmy v našom návrhu. E, akt dostupnosti je flexibilný a cieľený, takže dúfame, že cez tento všeobecný demarš budeme môcť lepšie dodržiavať proporcionalitu a subsidiaritu, reguluje iba tie služby a e, produkty, kde sme zistili, že je rôznorodá legislatíva, pravdepodobne bude stále viac a tam, kde Európska únie, kde to má celoeurópsky rozmer. Takže preto sme navrhli zoznam, ktorý je obmedzený, čo sa týka služieb a produktov. To je takisto dôvod, preto e, sa tu riešia e, prostredia, e, členské štáty sa budú môcť rozhodnúť uplatniť alebo neuplatniť určité aspekty. Čo sa týka proporcionality, v e, smernici zvažujeme celo, e, životný cyklus produktu a možnosť e, retrofitu, čo zvyšuje dostupnosť od samého začiatku v oblasti služieb sa týka to iba nových služieb a produktov a nepožaduje sa to, čo už je na trhu, zmeny toho, čo už je na trhu. Uh, Podrobnosť, úroveň, úroveň podrobností je veľmi všeobecná, ako som už povedala, ale dostatočne jasná, aby došlo k harmonizácii na trhu. Avšak ostáva to na funkčnej úrovni, aby to zodpovedalo problému, ktorý riešime. Povinnosť hospodárskych subjektov vychádzajú zo známych eh, nástrojov vnútorného trhu a je tu tzv. ľahký postup hodnotenia zhody pre všetkým tzv. cez tzv. samovyhlásenia. pre zabezpečenie proporcionality ty povinnosti sú tu dve záručné doložky. Jedno sa obmedzuje povinnosť v tom rozsahu, že to nemá prinášať neprimeranú záťaž pre hospodárske subjekty a druhá si vyžaduje ne, žiadnu zmenu zásadnej povahy produktu či služby. Napríklad, ako príklad sú e-books, elektronické knihy, povinnosť by tu bola taká, že tam musia byť aj prvky dostupnosti v elektronickej podobe, ale nepožadujeme tu, aby sa zmenili tieto knihy v zmysle, že by tam bolo brejlovo písmo alebo že boli nahrané, či zvuková stopa. To by bola zmena produktu. Takéto kritériá majú zabezpečiť práve hodnotenie propočnej záťaže. Napríklad, ak mali a stredný podnik vyhodnotí, že náklady sú neprimerané, ak by mali meniť svoju webovskú stránku, môžu počkať alebo e, môžu sa rozhodnúť pre také črty, ktoré neprinášajú veľké investície, neznamená veľké investície. Čiže to flexibilné hospodárske subjekty musia vysvetliť svoje hodnotenie, keď ho nahlasujú relevantným orgánom a samozrejme potom tieto relevantné orgány budú robiť kontroly. Treba si všimnúť, že mikropodniky majú výnimku z povinnosti notifikácie. A ešte na záver, dúfam, že som nehovorila príliš dlho, lehota na implementáciu. Zvážili sme to, že je potrebné dať dosť času členským štátom aj hospodárskym subjektom, a zohľadnili sme aj životný cyklus produktov a potrebu poznať a modifikovať požiadavky dostupnosti, pretože ten proces je dosť zložitý a náročný, takže členské štáty budú mať transpozičné obdobie dvoch rokov, aby zosúladili legislatívu so smernicou. Je tu implementačný plán, ktorý poskytuje informácie o aktivitách naplánovaných na pomoc členským štátom počas transpozičného obdobia na monitoring celého procesu a v aktivitách sa hovorí aj o spolupráca s priemyslom a so spotrebiteľmi. Ako náhle bude smernica transponovaná, existujú, sú to 4 roky na uplatňovanie. My sme to považovali za dostatok času na to, aby hospodárske subjekty sa pripravili na to, aby dodržiavali požiadavky tejto smernice. Samozrejme ide o sledovanie uplatňovania smernice vo svetle socioekonomického technologického rozvoja. Takže v tomto zmysle v návrhu navrhujeme po piatich rokoch od prvého uplatnenia podanie správy. Ide o to, e, že počas celoživotného cyklu e, produkt alebo služba musí byť e, funkčná. Takže chceme riešiť výzvy a problémy trhu, chceme uľahčiť prácu priemyslu, chceme podporiť EÚ a členské štáty pri plnení povinností, ktoré vyplývajú z dohovoru a chceme zlepšiť a zabezpečiť účasť ľudí s postihom e, na spoločenskom a hospodárskom živote. Ďakujem za pozornosť a samozrejme, ak máte otázky, rado na ne zodpovieme a veľmi radi spolupracujeme so spravodajcami výboru IMCO a AMPOL. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank für diese ausführliche Präsentation. Ďakujem za túto podrobnú eh, informáciu. Pán Adam Koža má teraz eh, slovo. Köszönöm a szót, elnök úr. Ďakujem pekne. Kým eh, vám ponúknem svoje zhrňujúce slova a kým poviem svoje poznámky, chcem sa poďakovať sekretariátu výboru že e, dnešné zasadnutie bolo takisto e, zorganizované bez Sú tu v sále takisto e, tlmočníci posunkovej reči. Takto isto možno demonstrovať bezbariérovosť. Náš výbor už vo viacerých dokumentoch vyzval Európsku komisiu, aby právny akt o bezbariérovom prístupe hmm, bol predložený. Teraz v rýchlosti si dokážem spomenúť eh, na štyri dokumenty, ktoré, sa, eh, ktoré smerovali k tomuto cieľu v komisii. Konečne eh, tu máme aj výsledok. Návrh je veľmi Eh, komplikovaný a vyvážený, ale eh, myslím si, že dlhodobo bude mať pozitívny dopad na európske hospodárstvo a na život občanov. Rád by som zdôraznil, že z môjho pohľadu nejde nešlo len o ľudí s postihnutím, eh, ide o každého európskeho občana. Počuli sme tu v tej súvislosti i dobrý príklad. Príklad e, bankomatov. Nie som slepý, ale pre mňa niekedy tiež predstavuje problém zaprudkého slnečného svitu e, dobre odčítať veci na e, monitoroch. To sa môže stať každému. Nemali by sme sa ale ubrať tým smerom, že e, to bude teda slepá ulička, že ide len o ľudí s postihnutým. Ide totiž o celospoločenský koncept. Nejde tu teraz o mňa, o postihnutých ľudí, ide o prekážky ako také. Prekážky, ktoré e, celej spoločnosti, e, ktoré sa týkajú celej spoločnosti to je e, nový aspekt a práve z jeho pohľadu by sa mali vnímať tieto problémy. Mimochodom, OSN v podob- sa vyjadrilo v podobnom duchu. Nejde teda o ľudí s postihnutím, ide o prekážky, ktoré treba vo všeobecnosti odstraňovať. V budúcnosti by to nemal byť nejaký ten medicínsky, lekársky model, ale celospoločenský model. Táto iniciatíva, táto predloha zodpoveda práve týmto požiadavkám. Komisia celkom správne tie celospoločenské e, aspekty mala na pamäti. Otázka tiež znie, ako budú reagovať tí najviac tým zasiahnutí ľudia, po minulé mesiace som sa výrazne e, som diskutoval s jednotlivými zainteresovanými e, organizáciami lobbystov. E, prišli s mnohými pozorovaniami. Čím boli rozmanitejšie, predtým to bolo pre nás užitočnejšie. O mesiac približne prebehne ďalšie vypočutie, kde všetci títo e, ekonomickí aktéry a e, združenia za, e, zainteresovaných sa stretnú a až potom začne skutočná práca, keď, keď pôjde o to všetky tieto aspekty a pozorovania pre, pretaviť do legislatívy. Ešte snáď jedna poznámka. Pekným príkladom je príklad zo Spojených e, štátov, kde sa vyriešilo už mnohé, čo v Európe ešte predstavuje problémy. Už po dlhú dobu majú veľmi pozitívny prístup, e, vďačia za to dobrými, dobrým e, právnym, právnemu prostrediu, že postupujú lepšie vpred. Ide o to, aby i Európa teraz e, e, napredovala. Chcem sa poďakovať za podnetný úvod komisii. Mám zo e, ďalších aspektov, ktoré treba sa zdôrazniť. V dojednaní, ktoré vypracovala OSN, Existujú jednotné definície, doteraz ale Európa používala podobné definície. Tento právny akt však zavádza nové e, e, definície, napríklad e, anglický termín functional limitations, funkčné obmedzenia. Trošku je to také vágne vo vzduchu, ja celkom pre seba neviem si interpretovať tento termín a neviem, ako možno túto definíciu spojiť s tými predošlými používanými. Ďalšia poznámka, to je otázka podnikov. Ide o to, že by malo byť merateľné, ako produkty a služby, ktoré sú e, nazývané bezbariérovými, ako, do akej miery môžu byť e, nebezpečné, do akej miery z iného pohľadu môžu byť nebezpečné. Myslím si naozaj, že i to treba takisto podrobiť e, drobnohľadu. E, musí sa to právne e, ošetriť a zarámovať, aby tieto služby a výrobky neprinášali nové e, nebezpečenstva. Ako teda môžu všetky tieto požiadavky plniť? Ak teda napríklad e, sa vyvinie produkt pre e, slepcov, nevidiacich, tento výrobok možno bude fungovať s ľudským hlasom, môže však predstavovať v iných situáciách nebezpečenstvo. Alebo napríklad u e, nepočujúcich rôzne štandardy, e, národné štandardy posunkovej reči nie sú jednotné. E, možno môže sa použiť určitý národný úzus, ktorý môže byť nepochopený užívateľom z inej krajiny. To všetko treba podrobiť drobnohľadu. O, o tom mimochodom sa hovorí v odseku 5 moje tretia poznámka na úvod, alebo otázka, súvisí s lehotou. Mnohé združenia sa domnievajú, že 6 rokov je primálo. Na základe skúseností z predošlého obdobia mnohé členské krajiny sa domnievali, že 6 rokov by, mohli postač- by mohlo postačovať Ďalej sú tu názory, že je to e, priveľa, pretože svet sa prirýchlo mení. Nezabúdajme na to, že, že poprvýkrát v roku 2010 táto nová stratégia bola predložená. Prešlo 6 e, rokov. E, ak prídu ďalšie, ďalších 6 rokov, tak by to bolo vlastne posun 12 rokov My e, zákonodárci by sme si nemali e, dovoliť takéto dlhé obdobie. E, ťažko by sa vysvetľovalo, prečo to toľko trvalo. Je tu množstvo ešte ďalších podnetov, ktoré potom by som neskôr tie zračie zodpovedal v rozprave na ktorú sa teším, v rozprave e, s deňovými spravodajcami, e, rád ich kontaktujem. Rovnako dôležité je to, aby všetko to, čo tu vytvárame, sme odsúhlasili s tými e, predpismi, ktoré vnútorný trh má. Je to naša výlučná kompetencia, to, čo tvrdíme v tejto oblasti, musí to byť však v súlade s ďalšími právnymi aktami. Prepáčte, že som hovoril tak dlho. Dankeschön. Ďakujeme pekne. Vzhľadom na zostávajúci čas eh, pravodajcom zostávajú eh, každému 1,5 eh, minúty. Prvý je Richard Howitt. Ďakujem pekne Ďakujeme Európskej komisii za tento e, návrh, ktorý už dlho bol potrebný. Je to pre nás dôležitý okamžik. <clears throat> Najväčšou e, bariérou e, pre ľudí s postihnutím sú neprístupné priestory, bariéry, ktoré neumožňujú žiť rovnocenný život. My sa tu zaoberáme technickými prvkami. Právny základ by sme teraz nemali meniť Mali by sme to začať používať, pretože treba to posunúť. Nie je to uh, uh, úplne uh, e, dokonale nezas, nezastaví nás to pred používaním článku 19, ale to by nás nemalo zastaviť pred snahou získať čo najlepší návrh. Ak by som mal vysloviť kritiku textu, pravidlá sú už prísne k otázkam, kde hovoríme o internete, doprave, ale čo zdravotníctvo, bytová otázka, rekreácia. Treba to viac pracovať na týchto príkladoch, ktoré by mohli mať skutočný dopad. A myslím si, že treba byť úprimný v tejto otázke. Pokiaľ ide o implementáciu, tie e, vyhlásenia konformity, to je veľmi dôležité. Treba mať e, dobré vymáhanie a pokiaľ ide o sankcie, niektoré krajiny tvrdia, že nebudú môcť vyhovovať pravidlám. Je tu e, veľmi e, silné regionálny faktor. Treba tu nájsť rovnováhu. Je veľmi dôležité získať konsenzus, inkluzívny, univerzálny dizajn do textu. E, čas je príliš krátky. Hovoríme tu o slobode pohybu, keď je tu e, postihnutie, nie je tu sloboda pohybu. Ďakujeme Helga Stevens na 1,5 minúty. Ďakujem kolegovi. E, chcem sa poďakovať e, za dobré vysvetlenia Chcem len doplniť, nemali by sme e, zabudnúť, že všetky členské krajiny, ktoré podpísali e, dohovor OSN a tým pádom aj tak e, by mali plniť dodržiavania OSN, Európska tu nemôže prichádzať s predpismi, ale keď chceme si vážiť voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu, tak nevyhnutne to musí byť tak, že Európa e, e, ide o jednotnú, bezbariérovú formu prístupu. E, pre osoby s postihnutím i iné osoby by mala platiť táto sloboda a pohybu, voľný pohyb pre podniky, malé a stredné podniky, pre obchody e, je to predsa výhoda táto bezbariérová forma, pretože keď služby a tovary nie sú prístupné bez bariér, tak to, e, nemôžu potenciálni klienti ich využiť a tým pádom klesá obrad. Avšak, keď máme bezbariérový prístup, tak tieto podniky môžu zvýšiť svoj obrat a tým pádom i svoje zisky a tým pádom všetci súčasnení majú z toho prínos. 10 až 15 obyvateľstva eh, je z toho eh, vyňatých, 10 až 15 eh, percent straty obratu, a to je predsa hospodársky nie je obhajiteľné a rozumné, bolo by naozaj rozumné len realizovať v spolupráci členských krajín tú bezbariérovosť zabezpečovať, tak je to najlepšie, pretože to prí, bude prínosom pre všetkých. No a ešte e, treba dodať, že treba tiež zdôrazniť, že tieto predpisy by nema, e, nemali byť veľmi zoširoka poňaté, ale to by sa, sa, sa dalo využiť e, ako zámienka veci sabotovať. Teraz na 1,5 minúty pani Harkin, nech sa páči. Ďakujem. Mnohé už e, odznelo, preto budem stručná. Richard e, o tom už hovoril, je tu dlhšie a vie to, čo ja. Myslím si, že ide tu o vynikajúci nápad. Adam Kosa to výborne sformuloval, keď povedal, že nie je to len o ľudí e, s postihnutím. Nie, ide tu o všetkých občanov a to zatraktívni toto pre jednotlivé služby, výrobcov, to e, prinesie a vytvorí ten rozdiel. A v tomto kontexte právny základ e, je naozaj rozumné pre ten právny kontext. Ešte dva komentáre, pokiaľ ide o návrh ako taký. Haga Stevens hovorili e, o UNHCR PD. Toto je naozaj čosi, čo pomôže členským krajinám pod týmto dohovorom naozaj zastrešiť svoje úsilie a implementovať chcem hovoriť o článku 12, kde je e, neprimerané zaťaženie. Ide o to, e, aby komisia nás informovala, ako to bude fungovať. Je dôležité, že keď skončíme, e, dovršíme túto legislatívu, mali by sme byť naozaj spokojní a byť presvedčení, že je to legislatíva harmonizovaná a paušálna. Treba naozaj hovoriť s príslušnými zainteresovanými, ale začali sme dobrým, e, dobrým tempom, myslím si. Pani Kuneva teraz na 1,5 minúty, hovorí pán predseda. E, trošku som sa e, sústredila na inú tému, prepáčte. Bo, bohužiaľ teraz nemôžem, nemôžem hovoriť, mám tu nejaký problém. OK, dann von den Grünen habe ich keinen Berichterstatter. Nemám tu spravodajcu e, za zelených, takže pani kolegyňa Ždanoka. Ďakujem, som tieňovou spravodajkyňou pre túto e, tému a dúfam, že budeme dobre spolupracovať pod vedením pánom Košu Takisto súhlasím e, s jeho prvým návrhom, že i tá implementácia e, musí byť e, nie 4 roky, ale 6 rokov. Podľa mňa je to problém pre malé krajiny. Mám otázku na komisiu v tejto v súvislosti. Vy ste realizovali dopadové štúdie v deviatich krajinách to predstavuje 80 HDP, 77 obyvateľstva. Preto to nie je reprezentatívne. Len tretina eh, členských krajín musí sa to predsa týkať eh, asi podľa mňa veľkých členských krajín. Tých 77% obyvateľstva. Ale čo malé členské krajiny? To je pre moja členská krajina eh, Lotyšsko takisto množstvo kolegov, ktorí e, si to uvedomujú, že sa ich to týka. Vieme, že implementácia e, v krajinách s malou populáciou bude nákladnejšia pre všetky tieto otázky e, nástrojov e, z uľahčeného prístupu. Ďakujem. Ďakujeme. Za EFTD tu takisto nemám e, spravodajkyňu, ktorú by bola vymedovlastná. A nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať kolegovi Kozovi za e, jeho spracovanie tejto témy. Je to e, dobrý postup, harmonizácia e, v oblasti právnych ustanovení o bezbariérovom prístupe Môžem len podporiť ten, e, e, tú myšlienku zrovnoprávniť postihnutých s ďalšími ľuďmi. To znamená, treba nájsť formuláciu, ktorá túto delbu e, e, e, myslím si, že by e, sme sa, pokiaľ ide o bezbariérovosť, hovoriť, baviť o všetkých Všetci sme predsa rovnoprávni a e, opatrenia treba, e, treba e, dodržiavať. Sú tu ale ďalšie horúce témy. Keď hovoríme o prístupe k, službe, k službám a tovarom, treba zohľadniť postihnuté osoby. Veľmi často však nie sú dostatočné štruktúry, ktoré by tento prístup zaistili. E, my e, ustanovíme produkty a služby v štruktúrach, ktoré sú neprístupné. Ja žijem v štáte Taliansku, kde architektonické bariéry sú stále každodennou normou. Je to veľmi vážny stav. Školy nedokážu umožniť e, prístup ľudí do nemocnic. Ďakujem za NF tiež, e, nie spravodajca, ani spravodajkyňa. Hlasí sa niekto ďalší? Ak nie, tak nakoniec sa dám koza. Dve minúty. Ďakujem za to, že ešte raz e, môžem sa ujať slova, pán predseda. Bolo to veľmi užitočné, čo povedali kolegovia. V jednom e, komentáre, napríklad e, v jednom komentáre išlo o to, ako to môže ovplyvniť malé členské štáty Napríklad e, komisia toto e, neskúmala, pretože je jasné, že podľa e, hodnotenia, ktoré bolo vykonané v členských štátoch, čo pokrýva 70 obyvateľstva, a môj štát je strednej veľkosti s 10 miliónmi obyvateľmi a z toho 6 a 7 tisíc ľudí je postihnutých a to je dôležitá otázka pre malé štáty a um, možno, že um, náklady e, sú vyššie v prípade menších členských štátov, ale to ide o ľudské práva, to nie je finančná otázka, to nie je žiadna excelovská tabulka, ani žiadne číslo. Preto by sme si, um, mali to premyslieť a chcem viesť ďalšie konzultácie s radou s komisiou. Kolegyňa Helga Stevens eh, povedala, že by sme mali dosiahnuť eh, situáciu strane eh, výhodnú. No, možno podniky nie sú v stave to takto zhodnotiť. Možno to podniky budú až neskôr vidieť, že ako že naozaj uznajú že aj toto je užitočné a aj strednodobo a to bude užitočné pre nich, pre podniky a to nie je aby len finančné prospechy mali z toho, ale aj ďalšie pozitívne veci. Mali by sme to dobre komunikovať e, a odovzdať e, toto posolstvo. Občanské organizácie už dlho hovoria, že zapojenie ľudí s e, postihmi e, bude užitočné pre štáty a celú spoločnosť. Mali by sme o tom e, presvedčiť všetkých aktérov a tu máme veľkú zodpovednosť. Für die Diskussion. Wir werden ein weiteres Hearing haben am 26. September. Über den Draft äh, diskutieren wir dann am 12. 13. Oktober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 you very much. Ďakujem pekne. Myslím, že mám 15 minút na prezentáciu tejto štúdie. Túto štúdiu, ako sme povedali, sme vykonávali na e, Inštitúte pre štúdie zamestnanosti s kolegom Wernerom e, v Nemecku a s jeho týmom a s e, kolegami z IDF e, konzult v Belgicku. My sme sledovali neisté pracovné miesta v Európe, a aké e, nastavujú stratégia politiky. A ja vám dám teraz kľúčové otázky z tejto správy. budeme hovoriť o cieľoch správy a metodike, ktorú sme použili a budeme hovoriť stručne o vzoroch, ktoré sme zistili, čo sa týka neistých pracovných miest a trendoch a e, politickým strategiami e, na európskej úrovni a národnej úrovni a o výzvach, ktoré zotrvávajú a odporúčania, ktoré považujeme za vhodné, čo sa e, týka riešenia neistých pracovných miest. Cieľ bolo poskytnúť systematický prehľad eh, nedávnych trendov v rôznych druhoch eh, pracovných vzťahov a eh, rizika neistých pracovných miest. Použili sme viaceré zdroje, aby sme to posudzovali. Posudzovali sme údaje zo dvoch prehľadov a prieskumov Európskeho prieskumu pracovných miest a Európskeho prieskumu pracovných podmienok. A z toho posledného prieskumu sme nemali k dispozícii údaje z roku 2015, tak sme posudzovali údaje z roku 2010 a to nám umožnilo eh, posudzovať eh, rôzny vývoj. Tiež sme posudzovali eh, široký rozsah literatúry, aby sme mali kvalitatívny prehľad o tom, čo sa deje. Tiež sme posudzovali do hĺbky 8 členských štátov, Nemecko, Dánsko, Španielsko, Francúzsko, Litva, Holandsko, Polsko a Spojené kráľovstvo toto neboli eh, hĺbkové prípadové štúdie v tom, že by pokryli všetko, ale my sme chceli posúdiť eh, tie hlavné výzvy v týchto štátoch, takže sme v zásade posudzovali tri druhy mm, zamestnania, ktoré sa považovali za najneistejšie. Tiež sme vykonali ehm, pohovory s obmedzeným počtom sociálnych partnerov, aby sme mm, získali ich eh, predstavy a názory na túto situáciu. Čo sa týka nášho prístupu, naše základné východisko bolo, že neexistuje celoeurópska definícia toho, čo znamená neistá práca. E, závisí to od mnohých rôznych faktorov, závisí to od jednotlivých situácií človeka, závisí to od e, pohľadu osôb, e, ktoré posudzujú neisté pracovné miesto a o tom, čo si myslia, že je priateľné a správne. Tiež to závisí od e, situácie v členských štátoch a vnímania, že čo je teraz bežná, vhodná, e, obvyklá prax. My sme nechceli uvádzať žiadne e, predpoklady, tak sme, sme chceli mať vzájomný prístup a chceli sme posudzovať všetky rôzne zmluvy a nechceli sme nič eh, predpokladať eh, vopred. Eh, v našej metodike sme posudzovali druhý pracovných zmluv a potom ukazovatele neistoty pracovného miesta. Čo sa týka druhov pracovnoprávnych vzťahov pracovných zmluv, ktoré sme posudzovali, tak sme um, posudzovali všetko, štandardné zmluvy na plný aj čiastočný úvazok na SZČO, potom rôzne pracovné zmluvy na dobu určitú, e, dohody o vyslaní, o e, zmluvné e, dohody o vykonaní práce, tiež pracovné zmluvy s nulovým pracovným časom, aj potom neformálna a nedeklarovaná práca. Takéto sme posledovali štúdy a potom sme ich zmapovali podľa viacerých ukazovateľov ktoré sme si mysleli, že by vyjadrovali riziko neistoty pracovného miesta a to eh, boli mzda, to znamená eh, výška miest eh, a chudoba a úroveň stresu a ochrana zdravia pri práce, úroveň kariérneho rozvoja a výcviku a potom úroveň kolektívnych práv. Takže to bol náš základný prístup. Neviem, ako to dobre vidíte, budem o tom hovoriť podrobnejšie chvíľu, no chcem vám ukázať e, tento obrazok, pretože to ukazuje ten rozsiahly rôzne druhy pracovných vzťahov v EÚ a v 28. 2014 a tiež vývoj. Z toto vidíte, že v zásade štandardná tu sú rôzne druhy pracovnoprávnych zmluv, e ale je to e, veľký podiel e, pracovnoprávnych zmluv, ktoré nie sú na plný úvezok. Na plný úvezok ich je 59%, potom je na čiastočný úvezok trvalá práca, potom okrajová práca na čiastočný úvezok, potom zmluva na dobu určitú a práca na voľné nohe, to sú hlavné e, druhy zmluv EÚ. E, na zamestnanie to sú e, trvalé zmluvy na plný vozok klesajú za posledné 10 ročie zo 62% na 59% celkovej zamestnanosti, takže tu je klesajúci trend. Mohli by sme argumentovať, že nie je to obrovský pokles, ale je to však pokles za posledné 10 ročie. A na rozdiel to asi 40%, teda e, ďalší ľudia pracujú v iných druhoch zamestnania, ako sme videli v tom diagrame okrajová práca je ľudia tiež, ktorí pracujú ako ľudia na voľnej nohe. Čo sa týka nedeklarovanej práce, toto e, ťažko skúmať a ukazuje štúdia, že 4% pripúšťajú, že mali nejaký druh nedeklarovanej práce za posledných 12 mesiacov a e, možno, že e, je incidencia je o niečo vyššia čo sa týka jednotlivých vzorov. Najprv sa týka rodu. To nie je prekvapenie. A, um, muži um, majú uh, väčšiu pravdepodobnosť, že budú pracovať uh, na plný úzok uh, trvalo 65% mužov, porovnaní 52% žien a tiež pravdepodobnejšie budú pracovať ako sa začalo a ženy ešte budú pracovať eh, na čiastočný úvezok. Tiež sme zistili, že eh, pravdepodobnosť eh, zamestnania na plný pracovný vozok sa znižuje v nižších úrovniach zamestnania. Takže 65 pracuje pri štandardných zmluvách na vyššej úrovni vzdelania v porovnaní so 48 pri nižšej úrovni vzdelania. Čo sa týka e, veku, e, jeden z dvoch mladých ľudí, e, ktorí pracujú na častočný úvezok alebo dočasne, má dokončený aspoň jeden študijný pobyt alebo stáž. Tiež je, e, tu e, sú veľké odkryvky, sa týka odvetvia a zistili sme, e, že štandardné zamestnanie, teda trvalé náplný vozok je v priemysle výrobe aj nevýrobe. To je 75 až 63 tiež vo verejnej správe a vzdelávaní a bolo to najnižšie v sektoroch, ako je podhospodárstvo, e, rybolov a lesníctvo. A e, v tom odvetví e, pracuje veľa ľudí na voľnej nohe. A čo týka práce na čiastočný úvezok, jeden z piatich pracuje na čiastočný úvezok v malobchode zmluvy lebo určite určitú sú rovnako eh, zastúpené vo všetkých eh, odvetviach eh, a dočasná sprostredkovaná práca je dosť nízka od 0 do 3 vo výrobe. Čo sa týka štátov, je tu veľký rozdiel Zistili sme, že štandardné e, zmluvy sú najvyššie v východnej Európe až do 80% a najnižšie v Holandsku 34%, ale to bolo hlavne preto, že e, práca e, na časočný úvezok je zaujímavá a obľúbená v Holandsku. A čo sa týka nedobrovoľnej práce na časočný úvezok, táto sa líši od 9% v Rakúsku až na 50% v Bulharsku, Cipru, Španielsku, Grécku a Taliansku. Tiež sme zistili, že viac ako polovica um, pracovníkov um, na dobu určitú um, by uprednostnila um, zmluvu um, trvalú, um, viac ako 70% v týchto štátoch. Čo týka um, zmluvy na dobu určitú, a porovnania s e, trvalými zlami e, miery e, prechodu na trvalé zamestnanie klesajú z 28% v 2008 na 22% v 2013 a v niektorých štátoch to bolo menej ako 15%, takže zdá sa, že je tu istý vývoj, že ľudia sa zaseknú v dočasnej práce a v e, práci na dobu určitú. Vidíme tu isté trendy, čo týka rôznych druhov pracovných zmluv, hoci nie je to obrovské. To je za 10 rokov do roku 2014, takže štandardné zmluvy klesli o 62% na 59%, a strvá pracovná časočný vzok e, zo 6% na 7%, e, a okrem e, práca na časočný vzok narastla z 8 na 9%, zmluvy na dobu určitú sú stabilné 7%, ľudia na voľnohe a sa začalo mierne klesli z 11% 4% pracovnej sily Hovoríme, že to mierne kleslo, ale je to viac menej stabilné. Čo sa týka dočasnej sprostredkovanej práce, to je stabilné a to je malé percento ľudí a e, učňovské a stážové zmluvy sú stabilné pri 2% tiež. Po posúdení všetkých tých údajov a literatúry a pohovoroch s ľuďmi sme to všetko Posudili a snažili sa klasifikovať e, druhy pracovných zmluv na kategórie rizik, pretože sme chceli to jasne, čo týka predstavy o úrovne rizik, e, a miesto aby sme len určili, či isté druhy zmluv sú neisté alebo nie, tak sme ich e, klasifikovali do týchto štyroch oblastí. Takže s nízkym rizikom tam sme zaradili zmluvy na dobu určitú, na dobu neurčitú, na trvalý úvezok. E, e, tam sú však isté rizika spojené s tým, čo týka istých sektorov a platov, takže nie sú úplne bez rizika, takže sme ich dali do nízko rizika. Stredné riziko zahrňalo e, zmluvy e, okrajové e, a e, nedobrovoľné zmluvy na polovičný väzok, e, zmluvy s, e, na dobu určitú, a tiež e, SZČO a e, tiež e, vysoko až stredne rizikové boli sprosvedkované zmluvy a vyslaní pracovníci. A čo sa týka politických stratégií, čo sa týka regulácie EÚ, je tu komplexný rámec legislatívy vo forme smernic, ktorý je zavedený, aby riešil riziko neistoty práce a tento rameň sa vníma ako účinný, hoci sú tu isté výzvy, ktoré ostávajú a, hlavne sa týkajú e, plnenia a vymáhania v členských štátoch. Sú to ďalšie procesy, ako napríklad e, proces Európskeho semestra a vzájomného vzdelávania, ktoré e, vychádzajú z preukázania dobrej praxe, ktoré stimulovali debatu a prenos skúsenosti v členských štátoch a tiež E, dohody medzi členskými, medzi sociálnymi partnermi zohrávajú dôležitú úlohu a tiež sú tu isté kampane. A samozrejme, je to tiež e, národná e, vykonávacia legislatíva, ktorá zachádza nad rámec EU a tiež rieši témy, ktoré sú konkrétne pre ich štáty. Um, however, we did find... Avšak našli sme určité výzvy Napríklad smernica o práci na e, dočasnom zamestnaní, takisto je tu diskusia o smernici o pracovnom čase, konkrétne čo sa týka e, opt-outu zo 48-hodinového pracovného týždňa a e, pohotovostných službách, takisto smernica o vysielaní pracovníkov, čiže tu viacero právnych medzier, ktoré umožňujú firiam firmám obchádzať určitú legislatívu a vo všeobecnosti existujú určité medzery, čo sa týka pri presadzovaní týchto smerníc a takisto aj v oblasti e, kontroly trhu práce v niektorých štátoch. Takže pokračuje sa v tom. Spravili sme viacero odporúčaní ako úvah do budúcna na základe trendov, ktoré sme zistili. Takže poprvé podľa nás je potrebné umožniť, aby v budúcnosti systémy e, sociálneho zabezpečenia podporovali e, osoby, aby e, sa nedostali do chudoby, aby boli konkrétne ošetrení sociálnym systémom pre všetkým aj dôchodcovia. Musí mať vyvážený prístup k reglementácii. Mali by sme, ne, nemali by sme rozlišovať medzi štandardnými a neštandardnými pracovnými zmluvami. Je potrebné zosúľadiť kvalitu práce a istotu zamestnania s potrebami flexibility. Je potrebné zabezpečiť si na flexibilitu a istotu v niektorých krajinách. Ochrana zamestnávateľov pri štandardných zmluvách je taká odľahčená, ak je to tomu tak, tak nemusí potrebné hľadať alternatívy pre najímanie a prepušťanie. E, je tu potrebná určitá pracovná mzdová flexibilita. Presadzovanie v členských štátoch je dôležité, takže je potrebné podporiť kontrolu a inšpektorát práce v niektorých členských štátoch e, stále viac sa e, presadzujú e, digitálne formy zamestnania. Je to veľmi zaujímavé, čiže vyžaduje to asi ďalšie ešte preskúmanie. Ďakujem pekne. Dankeschön. Ďakujem pekne, veľmi zaujímavé. Aspoň ja to považujem za veľmi zaujímavé. Prečítať a prepracovať sa z tých 190 strán. Takže po večeroch sa nebudete nudiť. Takže, pán spravodajca, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, Tomás. Pokiaľ ide o bezpečnosť zamestnanosti v Európe, tak štúdie ukazujú, že táto otázka eh, je pre nás čoraz dôležitejšia, pretože táto problematika sa týka čoraz viac zamestnancov, ktorí eh, upadajú do chudoby. Štúdia je veľmi naozaj poučná táto štúdia o pracovných podmienkách a bezpečnosti pracovného miesta, no už tak poviem nasledovne. Je tu jasné, poprvé, že tí ne, tie neustále e, e, zmluvy e, e, na neobmedzenú dobu naozaj ubúdajú cez krízu a, a neistotu na pracovnom trhu sa to e, prejavuje. čoraz e, viac, e, čoraz menej je takýchto zmluv e, na neurčitú dobu. V Holandsku 18% napríklad. Ehm, oveľa viac pracovníkov pracuje na menej ako 20 hodín týždenne. To prináša veľké nebezpečie pre zamestnancov na Cypre, v Grécku, v Taliansku sú e, pracovníci čoraz viac zamestnaní na, na dobu určitú alebo na čiastkový úvezok, hoci tak pracovať nechceli. Jednoducho nemôžu sa dostať k zmluvám na dobu neurčitú. Neistota v zamestnanosti nesúvisí len s krízou. Možno, že kríza bola spúšťačom pre mnohé členské krajiny zaviesť novú liberálnu politiku a e, E, prenechať zamestnávateľovi vytváranie nových pracovných podmienok, ale za posledné 10 ročia sme predsa mali rôzne e, reformy pracovných trhov, e, Harz v Nemecku, čoraz viac časovo obmedzených zmluv, E, s cieľom vytvoriť nové pracovné miesta v Španielsku, v Taliansku. A to bol taký ten rozbeh k, to, k tomuto novému vývojovému trendu. Ďalšia vec, ktorá nás vedie k obávam, e, ktorá nás vedie k obávam, je to, že tu máme čoraz s, s, e, tu, že tu chýbajú silní uh, uh, partnery v tripartite uh, s cieľom deregulovať pracovný trh a vlastne podkopávať tarifné zmluvy, osobitne v krajinách, ktoré má, mali výrazný problém e, s krízou a museli podpísať rôzne memorandá, tak, tak tieto mali veľký zásah. Grécko, e, Portugalsko, Cyprus i ďalšie. Potom tie e, tzv. štúdie tie v štúdii, štúdii uvedené zmluvy s veľkou mierou neistoty na 0 hodín v Spojenom kráľovstve sa to tiež ukázalo. Aj tá, tá zdanlivá samostatnosť, e, samostatne zárobková činnosť, čoraz väčšie okresávanie. Preto môžem naozaj len e, podporiť slova štúdie. Potrebujeme e, principiálnu rozpravu o týchto problémoch, ktoré štúdia naznačuje. Napríklad podmienky zamestnávania. To je predsa typická tematická oblasť pre našu, náš e, výbor. Dôležité je eh, mať presnú správnu definíciu. Tak tieto prekárne, neisté pracovné vzťahy je, eh, sa jednoducho nerozuzli a nevyriešia. Teraz bude asi rada väčšine diskutovať o tom, čo bude definovať ako prekérne pracovné miesto Tým sa ale nepriblížime záujmom e, e, pracovníkov. Ide o to, aby mladí než nesmerovali od jednej stáže, od, prak, od jednej praxe pracovnej k druhej. Často ich zamestnávajú po dva ako praktikantov a nepustia ich do e, pevných pracovných zmluv a to platí rovnako pre Nemecko či pre Cyprus. Potom dlhodobé e, formy zamestnanosti je dôležité, aby pre pracovníkov nevznikali e, slepé uličky. Takýmito formami zmluv musíme zohľadniť i to, že čiastočne sa poskytujú e, podporné prostriedky pre mladých, e, pre praktikantské funkcie. Všetko sa jednoducho potom financuje z daňových prostriedkov. Malo by sa to len e, všetko riešiť medzi zamestnávateľmi, zamestnanými. A aj vo špičkových technológiách potrebujeme nové pracovné miesta. Teraz máme e, tieňových spravodajcov. Nech sa páči. Oui, donc merci, président. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvá úvaha na základe toho, čo tu zaznelo a preberiem slova predsedu komisie pred niekoľkými rokmi, keď hovoril, že hlavnou referenciou má byť zmluva na dobu neurčitú, avšak musíme e, si uvedomiť, že v podstate celoživotné zamestnanie jednoducho už nie je aktuálnou realitou, je to skôr realitou minulosti, avšak z toho, čo tu zaznelo, je zaujímavé že sa chceme v podstate zadefinovať, čo znamená takéto nekvalitné pracovné, e, pracovné zmluvy a samozrejme situácia je rôzna v rôznych štátoch a definícia pohľady na vec sú rôzne. To znamená, ak chceme mať politiku, ak chceme mať primeranú politiku, ak nebudeme mať spoločnú definíciu, tak dosť ťažko nájdeme efektívnu politiku. Mm, je celá škála kritérií, ktoré zazneli, ktoré sú veľmi zaujímavé a mám pocit, že možno by bolo užitočné ísť ani nie tak takej monolitnej definícii, ale tak ako ste povedali vy, e, zhromaždiť prvky, ktoré by mohli kvantifikovať úroveň E, v podstate tejto nekvalitnej, nevhodnej pracovnej zmluvy, pretože e, to závisí aj od rôznej situácie, v ktorej sa ľudia nachádzajú. Mm, samozrejme, neprečítal som ten celý dokument, o ktorom ste hovorili, o vývoji nových typov hospodárstiev, to, čo nazývame the shared economy a nové typy e, ktoré prinášajú so sebou opäť len nekvalitné pracovné zmluvy. A takisto určitá, určité nekvalitné pracovné zmluvy môžu viesť neskôr k zamestnanosti celoživotnej alebo teda na dobu neurčitú. E, samozrejme, to je veľmi dôležitý prístup, ktorý tu zaznel, však nehovorili ste, neviem, či ste hovorili, som nepočul, e, o veciach, ktoré sa týkajú týkajú ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku. E, keď som predtým pracoval v podnikoch, tak som naozaj videl to, že tí, ktorí pracujú na dobu určitú, e, majú najmenšiu ochranu zdravia a bezpečnosti na pracovisku v tej klasickej podobe a boli častejšie obeťami pracovných úrazov napríklad. Je dôležité upozorniť aj na ako sa, to, ako sa vyvíjajú tzv. nové kontrakty v Belgicku, je pomer, ktorý je relatívne zaujímavý. Aj pomer teda prá, e, zmluv na dobu e, neurčitú, ale keď e, sledujem vývoj, tak ten vývoj sleduje, smeruje skôr k stále väčšiemu počtu takýchto nekvalitných pracovných alebo, teda, zmluv. A potom sa musíme zaoberať aj otázkou toho, čo robia ľudia, keď im skončí pracovná zmluva a akú prácu si hľadajú, aby vznikol nárok na dôchodok. E, sú tu dôležité nástroje sociálneho dialogu a sociálnych partnerov. E, je potrebné do, dosiahnuť dohody e, medzi zamestnávateľmi a odbormi, aj čo sa týka takýchto pracovných zmluv. A potom je tu ešte celá otázka zabezpečenia profesionálnej kariéry. E, práve vzhľadom na to, že budú stále viac tieto zmluvy na dobu určitú, treba zabezpečiť profesionálnu kariéru. E, opäť sa vraciam k slovám Žána Kloda Junkera, ktorý povedal jednoducho, že je pravdou, že podniky potrebujú flexibilitu, zároveň potrebujú aj predvídateľnosť, ale zamestnanci takisto potrebujú flexibilitu a zároveň potrebujú predvídateľnosť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Musím vám pripomenúť, že máte časový limit 2 minúty. Pán Simon z SAD tu nie je, za ECR, ale pani McIntyre. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem veľmi pekne za prezentáciu. Uh, je to veľmi zaujímavá téma a myslím si, že čím viac sa do nej púšťame do problémov a víziev moderného trhu práce, o to dôležitejšie je pochopiť fakty a čísla a myslím si, že všetko, čo nám v tom môže pomôcť, je užitočné. Ja, mne sa nikdy nepovedal, páčil pojem prekérne pracovné podmienky. Je to pejoratívny pojem a okamžite prekérne pracovné podmienky. To znie ako by v podstate ste boli na vrchu rebríka, nevedeli ste, či padnete alebo nie. Ten pojem prekérny nie je dobrý. Atypická pracovná zmluva je rozumný spôsob popisu tejto situácie, pretože pre mnohých ľudí zmluva na čiastočný úvezok je presne to, čo chcú a poviete ľuďom, že práca na čiastočný úvezok je prekerná, že sú vystavení veľkému riziku, tak v podstate ich odrádzate od toho. A urážate množstvo ľudí, pre ktorých práca na čiastočný úvezok úplne vyhovuje ich osobným životným podmienkam. Aj tu veľa žien, ktoré chcú pracovať na čiastočný úvezok, pretože im to vyhovuje najlepšie, eh, keď chcú pracovať a starať sa o rodinu a vyhovuje to ich spôsobu života. A ak to odpíšeme, to ako niektorí kolegovia, takto negatívne, tak ja si myslím, že to je nešťastné riešenie. Téma je to jedna z veľmi aktuálnych tém v Spojenom kráľovstve sa často hovorí o e, tzv. pracovnej zmluve na 0 hodín. A ja by som chcela porovnať, e, ako vyzerá táto definícia, ako to vyzerá v rôznych štátoch. Nemala som čas prečítať si dokument, ktorý sme dostali, ale v Spojenom kráľovstve, ak ste zamestnaní, či už je to pracovná zmluva štandardná alebo na 0 hodín, máte rovnaké práva ako niekto, kto je zamestnaný na plný pracovný úvezok. Takže máte ochranu. Ľudia nám hovoria, že ju nemáte, ale máte ju. A mňa potešilo, keď som sa dozvedela, že samozrejme dochádza k zneužívaniu a teší ma, že v Spojenom kráľovstve sa nám podarilo potlačiť uh, prípady takéhoto zneužívania pre všetkým v prípadoch v takom zmysle, že firma nemôže mať zmluvu na 0 hodín a zároveň žiadať od zamestnanca, ak ho tak môžeme navizať, exkluzivitu. Je zaujímavé aj to, že asi možno štvrtina, možno viac ako štvrtina tých, ktorí majú v Británii zmluvu na 0 hodín, e, v plnohodnotne študuje, čiže je to veľmi vhodný zdroj príjmu pre študentov. Takže veľa z tých vecí, ktoré tu riešime v tomto parlamente, je takých, že čas to sa nám podarí ľahko izolovať niečo, čo si myslíme, že je zlé a potom e, vyhodíme obrazne povedané dieťa aj s vaničkou. A musíme si dať väčší pozor pri našich definíciách a s tým, ako zaobchádzame s takýmito témami, pretože, ako som povedala, e, u nás máme veľa ľudí, oveľa viac zamestnaných ako predtým a, a tri štvrtiny z nich boli, sú zamestnaní na um, dobu neurčitú a v podstate na uh, plnú pracovnú dobu. Marian Hakin. Ďakujem pekne, pán predseda. Kolega tu nie je, tak, že je to len osobná odozva na to, čo tu dnes ráno zaznelo. Hovorili ste o tom, že by sme možno si to mali dobrať k posteli, no určite nás, no, nás, nám to nedovolí spať, ale čo nám nedovolí spať je tá pripomienka, ktorá tu zaznela zo strany vedcov, ktorí povedali, že polovica ľudí e, na dobu určitú by chcela mať zmluvu na dobu neurčitú. E, Myslím si, že diskusia sa posúva ďalej tým, že máme konkrétne fakty a údaje eh, o rôznych typoch pracovných zmluv a ten pojem, ktorý mnohí ľudia nemajú radi, pojem prekerné pracovné podmienky. Myslím si, že globálne eh, je taký trend, že stále viac bohatstva sa zhromažďuje v stále menšom v rukách stalo menšieho počtu ľudí. Musíme to vyvážiť tým, že riadni ľudia, obyčajní ľudia budú mať prístup k zmyslu plnej slušnej práci, dôstojnej práci a budú môcť viesť dôstojný život. A to, tá rovnováha je zle nastavená, respektíve neexistuje momentálne. A už nech to nazveme akokoľvek, e, to, o čom hovoríme, znižuje možnosti nájsť tú správnu rovnováhu. Musíme sa na to pozrieť a zistiť, ako to podrýva samotný systém, ktorý sa snažíme presadzovať. Ja nehovorím, že je úplne podritý ten systém, ešte stále máme čas tým niečo spraviť, takže bez ohľadu na rôzne definície, prekernosti, je jasné, že je tu posun smerom iných typov pracovných zmluv, ktoré nie zodpovedajú ani reglementácii, ani ochrane, či už na národnej alebo EU úrovni. Súhlasím s kolegyňou EPP, musíme sa pozrieť na to z celoživotného pohľadu a z pohľadu predvídateľnosti, ako pre zamestnávateľov, tak aj pre zamestnancov, ale ľudia chcú mať určitú mieru predvídateľnosti a neustále sa musia pasovať so stálymi zmenami, čo je veľmi zložité a náročné pre psychiku Jednoducho toto nie je ten správny boj, ktorý majú ľudia zvádzať. Myslím si, že tu zazneli argumenty už aj predtým, aj e, o tom, ako niektorí ľudia chcú flexibilitu a pracovať na čiastočný úvezok, ale pravdou je to, že mnohí ľudia nechcú. Takže neexistujú tu nejaké správne a nesprávne argumenty, ale dôležité je, aby sme pochopili to, a správa o tom, na to upozorňuje, že stále rastie počet tzv. atypických pracovných zmluv a neriešili sme to, či už, ako som povedala, na úrovni reglementácie alebo z pohľadu ochrany, ani z ochrany zamestnancov. Takže chcem sa poďakovať kolegov, naozaj máme čo čítať, e, niečo z toho mi asi nebude dať spávať, ale čas dokumentuje o tom, o tých ostávajúcich výzvach a odporúčaniach, pretože môžeme hovoriť do nekonečna o tom, čo je zlé, ak nepredieme s nejakými návrhmi, ktoré sa dajú zrealizovať, tak len plitváme časom. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Potom dáme slovo komisii Barolo Flores a Bertrand Miller Schneiden. Sú tu prítomní. Kto z vás chce vystúpiť maximálne na 3 minúty? Nikto? Chce sa ešte niekto vyjadriť z tejto diskusii? Nie? Neoklis. Ďakujem pekne. Chcem povedať si k slovám pani Harkin. Súhlasím v mnohom s ňou. Naozaj za posledné roky čoraz viac, čoraz menej ľudí e, e, koncentrovalo E, čoraz viac bohatstva. Ide o to o prerozteľovanie. Čoraz menej, viac bohatstva na čoraz menej ľudí. Ale tá kríza im to uľahčuje, pokiaľ nebudú silné odbory a ďalšie e, spoločenské inštitúcie. To, čo povedala e, kolegyňa o prekarite nie je podľa mňa správne. Je to práve naopak, keď je tu rozhodnutie v mnohých krajinách, kde práve sú e, dopady krízy, čo sa tam deje, už som to trošku naznačil, je tomu tak že tieto, títo ľudia, ktorí pracujú na čiastkové úvesky, tak tu nie sú, to, to sú vnútené zmluvy, to nie sú slobodné rozhodnutia. Veľký problém jednoducho je v tom, že musíme sa pozrieť e, na skutočnosť tak, ako na trhu vyzerá. Je tomu jednoducho tak, že podstatné ľudské právo, právo na prácu sa upiera. Čoraz viac ľudí smeruje do chudoby, do marginalizácie. To sa tu deje s tými prekernými pracovnými miestami. Nesúhlasím s tým, čo povedal jeden z rečníkov, že, že e, zmluvy na dobu neurčitú patria minulosti. Áno, sú tu problémy, ale musíme si definovať ciele. Keď hovoríme o ciele, tak ten cieľ by mal byť tým, čo e, dá všetkým ľuďom e, zmluvy na e, dobu neurčitú. Ale to platí len vtedy, ak to budú naozaj ich slobodné rozhodnutia. Nemôže by to byť e, vnúcované, inak ich jednoducho vrháme do e, núdze. Je to e, všetko spojené i s tým, že politika úspor e, tu je, že tu boli e, reformy na pracovnom trhu v mnohých krajinách a to celkom jasne viedlo k fenoména, že čoraz viac ľudí je chudobnejších. Ešte na záver čakáme na časový rámec, aby sme mohli vypracovať správu Teším sa na spoluprácu so všetkými tieňovými správodajcami. Dôležité je, aby sme tu využili definíciu prekernosti, núdze. Určite nám pomôže štúdie. Ďakujem. Dankeschön, Neoklis. Ich Neoklis. Pani Kuneva na minútu, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem srdečne i za štúdie a ich prezentáciu. Tieto údaje sú mimoriadne užitočné. Zdá sa, že to dokazuje, že klesá tento typ zmluv. 58 momentálne v niektorých krajinách, ako je Grécko, sú zamestnanci, ktorí nenajdú prácu a je pre nich takmer nemožné nájsť stálu prácu. Malé stredné podniky funkciu, fungujú len s menej e, počtom zamestnaných, takže to všetko je dôvod, prečo kríza sa tak strašne e, podpísala na mnohých e, malých a stredných podnikoch. Všetko to má dopady. Má to dopad i na e, dôchodky. Zamestnanci majú čoraz viac problémov v dôchodkovom veku. Aké závery máte k dôchodkovej situácii? Ako vidíte budúcnosť e, dôchodkov v Európe, ktorá sa demograficky nachádza v svojej kríze? Dankeschön. Geht's in zwei Minuten? Zvládnite to za dve minúty. Uh, um, hm. uh. Pokúsim sa štyri veci najdôležitejšie potrebné zvážiť to, ako zabezpečiť správne príspevky na dôchodok uh, pre všetky typy zamestnanosti vrátanie CZČO. To je asi ten hlavný problém, E, v rámci ktorého hovorím o európskej legislatíve, pretože aj v digitálnej dobe bude určitý presun asi, že na internete sa bude skôr fungovať cez SZČO a freelance. Takisto sú tu aj mnohí ľudia, ktorí fungujú mimo v podstate pracovného práva tu určite môžeme o tomto hovoriť a to je asi jedna z najdôležitejších odporúčaní, ktoré by sme mohli prijať tejto správy. Má to dôchod, dôsledok aj na dôchodkové poistenie, ale chcem ešte hovoriť o ďalších dvoch veciach. Čo sa týka definície, v každom prípade by sme sa chceli vyhnúť tomu, že sme povedali, že určité typy zamestnaneckých vzťahov sú prekerné, ako také sú prekerné iba vtedy, ak sú nekvalitné čo sa týka ochrany zdravia, bezpečnosti, sociálneho zabezpečenia, nízkych miest, e, zastúpenia e, pracujúcich a podobne. A je to určité riziko, čiže to obrovský rozdiel v rôznych sektoroch e, a v rôznych krajinách samozrejme a v čo sa týka rizika prekernosti určitých typov atypických zamestnaneckých vzťahov, čiže vždy si treba dať pozor, áno, niekedy ťažké v podstate prekročiť taký široký kontext a zabezpečiť to, aby sme v podstate to správne nastavili, ale len keď sa si budeme zaoberať, tak e, v podstate s tým môžeme niečo spraviť. Myslím si, že zamestnávateľ by mali zabezpečiť kvalitné pracovné miesta. Čo sa týka krízy, áno, krúza, kríza spustila aj určité oživenie tzv. flex security. Niektoré štáty začali v podstate prekonávať túto hlbokú segmentáciu medzi teda na jednej strane stálymi zmluvami, na druhej strane ľahkou možnosťou najímať a prepušťať. Ako náhle sa zlepší ochrana nezamestnaných, budú tu flexibilné podmienky a budú sa realizovať proaktívne politiky trhu práce, čiže je potrebné využiť určité kritické podmienky v hospodárstve a nastaviť progresívny politický balík trhu práce, čo by pomohlo bojovať proti tzv. prekerným typom eh, zamestnaneckých vzťahov. Ďakujem pekne. Dobre, ďakujem. Predbežne na záver tejto diskusie dve poznámky. Flex Security, už to ma vždy dráždi. Za posledné 10 ročia sme zažili veľa flexibility a málo bezpečnosti tu je očividná nerovnováha a chcem len povedať, nie som pripravený v tejto rozprave e, bojovať len o definície. A nie, nechcem tiež a, a, akceptovať, e, že použijeme ten e, eufemizmus atypická práca. Nie, nie, je to neistá práca, ktorú ľudia vnímajú ako neistú, pokiaľ ide o ich plánovanie života, keď s nej nevedia žiť, to proste je negatívne a je, je to prekerná práca. Je tu atypická práca, ktorú ľudia jednoducho sami e, zvolia si. E, ľudia si zvolia atypické rôzne formy, ale nevnímajú ako prekernú, ale všetko pokryť ako to povedala pani McIntyre, atypická práca. Máme tu už dosť eufemizmov Jednoducho ide o to nájsť si formy zamestnanosti, kde ľudia môžu žiť, eh, aspoň vyžiť zo svojej práce a zabrániť, aby celá tá vec uh, uh, sme sa nedostali do novej doby uh, dennej mzdy. Ďakujem vám teda v tejto súvislosti všetkým, ďakujem i tlmočníkom za pár minút naviac. Vidíme sa dnes popoludní opätovne. Ďakujem o 14. hodine e, stretnutie e, koordinátori